Polodávam. Bene, possiamo iniziare. Dobre, začneme. Dobrý deň. Dnes je naplánovaná výmena, výmena názorov, pokiaľ ide o zlepšenie vzdelávania Dara Senegal. Dara je termín, ktorý je používaný v Senegale na označenie koránsk, školy v rámci Koránu, tradičné, ktoré idú touto cestou e, náboženského vzdelávania detí vo veku 5 až 15 rokov. E, väčšina z tých detí pochádza z chudobných rodín, ktoré nemajú prostriedky e, zapísať vlastne deti do bežnej normálnej školy, tým, že tieto školy nie sú predmetom regulácie, stali sa miestami, kde dochádza k zneužívaniu a obchodovaniu s neplnoletými a rôzne iné formy násilia. Spravodajca Kurz eh, realizoval viaceré štúdie, zverejnil knihu, ktorá sa týka moderného, alebo Talibanu moderných dní, modernej doby, ktorý popisuje tieto fenomény E, vyhral prvú cenu World Prize Photo za 2017, pokiaľ ide o riešenie aktuálnych otázok vo svojej práci. E, jeho dielo okrem iného vyšlo aj v International New York Times, v Washington Post a v LPI. Bez toho, aby sme strácali zbytočne čas, dám mu slovo, tak aby nám mohol približiť situáciu tak aby sme potom mohli eh, si vymeniť názory. Nech sa páči, ďakujem. I want to thank this opportunity to share with you Ďakujem vám za túto príležitosť podeliť sa s vami o to, čoho sme boli svetkami v Senegali. V 2009 boli prvé príbehy o chybajúcich, o nezvestných deťoch. Sú tam operácie, aktivity týkajúce sa pašovania detí, únosov detí. E, po šiestich mesiacoch výskumov som zistil, že nedostatok dôkazov a informácií je zásadne dôležitých pre tento problém. Preto som sa pokúšal navštíviť niekoľko týchto tzv. zakázaných miest a čo som videl na fotografiách, bolo desivé a nesmieme to ignorovať. Navštívil som Dara v Dakare Medine, Profisku, kurmesare, Čemegane, Sanvi a Tube to, čo je škola, je v podstate miesto mučenia. To, čo by mal byť vzdelávací systém, je často systém vykoristovania. No, v celej krajine je tradícia posielať chlapcov od veku 5 do 15 do týchto e, škôl štúdií Koránu, ktoré sa nazývajú Dara. Títo chlapci tam však 8 hodín žobru na uliciach za ryžu a cukor je to nútené žobranie, podľa e, správ sa potom zvyšuje počet týchto chlapcov. 30 tisíc ich je vraj v tomto regióne, mnoho z nich je Senegalcov, ale sú tam aj deti zo susediacich krajín, napríklad Giny. Tam sa tento počet týchto detí na uliciach zvyšuje. Rodičia tam posielajú deti, aby študovali Korán do týchto škôl dara, len preto, že si nemôžu dovoliť platiť za vzdelanie. Ale táto forma vzdelávania je len ospravedlnením vykoristovania týchto detí, alebo v mnohých prípadoch sú tieto deti jednoducho nechané na pospas, hrajú futbal, prechádzajú sa po uliciach a potom je možné, že ich aj prepašujú niekam inam. Senegal zakázal nútené žobranie a aj prevádzactvo, ale iba niekoľko prípadov sa dostalo na súd. V roku 2015 vláda vytvorila jednotky, ktoré by sa mali týmto zaoberať, ale tieto jednotky nemajú dostatok prostriedkov. Polícia nevie presne, koľko týchto škôl existuje. Dára školy sú často v zanedbaných budovách alebo v nedokončených stavebných projektoch ja som, eh, dovolili mi iba večer tam vstúpiť a fotografovať dve školy, ale nikdy deti. Prečo? Pretože mnohé roky Marabu žiadajú medzinárodné mimovládky o pomoc a trvaj, trvajú na tom, že nemajú dostatok prostriedkov na vzdelávanie detí. A potom tieto mimovládky vlastne, keď zistili, že financujú takýto systém, okamžite stiahli svoje financie. bol som tam, fotografovala som tie podmienky e, v školách. Možno, že ja som im tvrdil, že možno budú financie obnovené, to bola samozrejme výhovorka, aby ma tam pustili. Talibovia sú priviazaní často reťazami očlenky. členky sú, žijú v zúfalstve, videl som strach v ich očiach a videl som rozdiely v senegalskej spoločnosti. Je pravdou, že tie, toto zneužívanie je skryté, ale každý vidí na vlastné oči deti žabrajúce v uliciach, ktoré majú modriny. Je to, táto scenéria je súčasťou Senegalu. Stretol som sa s riaditeľom týchto jednotiek proti pašovaniu detí a cítil sa bezmocný z oči voči situácii. Jeho tým mal dvoch ľudí, a títo dvaja mali sa vysporiadať so stovkami talibov a so desiatkami škôl. Mnohé deti utečú zo škôl e, typu Dara, napríklad mesto, kde žije veľa talibov, e, veľmi často vidí skupinky detí, lebo tak sa pokúšajú prežiť, vedia, že asi skončia ako prostitúti alebo ich e, unesú do ďalšej školy tí, čo pomáhajú talibov, talibom, e, vidíte mladých ľudí, že čakajú na potraviny, na oblečenie, na zdravotnícke prostriedky a kedykoľvek majú trošku času, tak sa pokúšajú niečo naučiť od učiteľa a deti sú zranené, jednoducho pokryté modrinami a neviem, prečo to občania tolerujú už vyše 10 rokov. Vidia tieto deti v uliciach, nevedia, aké majú rodiny, odkiaľ tie deti prišli Musím povedať, že tu hovorím o chlapcoch, ktorí e, skončia od 5 rokov veku v týchto školách Dara, kde majú študovať Korán, tam ich priviažu reťazami, až si získajú dôveru Marabu a potom môžu ísť na ulicu. Taliban ich zriedka, im zriedka dovolí odísť. Keď som videl takéto priviazané dieťa, okamžite ma Marabu odsotil. A keď e, odišli na e, obed, tak som si odfotil tie deti, ale bolo to veľmi ťažké. Nebol som si vedomý, že tam boli starší talibanci, ktorí okamžite zablokovali e, ten, tento celý priestor a e, zabranili mi v ďalšej práci. Mnohé organizácie sa pokúšali skryť svoje aktivity, lebo vedia, že talibanci, ktorí sa dos, dos, dos, vršia vek 16 rokov, tak sa stanú e, istými postavami v hierarchii a začínajú zneužívať mladé mladších a detí, posielajú ich na ulicu a tam tak sa kruh uzatvára, mučenie, znasilňovanie a dokonca zabíjanie. Najpozoruhodnejšia konverzácia, ktorú sa mal, mal s Talibanom, bol s Amaduom Savarim. Povedal mi, som unavený, že ma toľko bijú, aj keď zarobím peniaze obraním aj tak ma bijú. Ja už sa ani smrti nebojím. Mal 15 rokov, ale v jeho očiach ste videli starého muža. Bol som si istý na tú chvíľu, že Amadu nemá, nič mu nezostalo v živote. A tento problém je komplexnejší, je mimoriadne ťažké vzdorovať týmto hodnostarom, nazývaným Marabu, ktorí jednoducho musia e, ktorí jednoducho nútia deti, aby žobrali a aby hľadali v smetiach e, potravu a šaty. Zistilo sa, že títo falošní senegalskí učitelia sú prepojení s falošnými učiteľmi zo škôl Dara z iných krajín a preto tento systém je pevný a veľmi ťažké ho narušiť. Títo falošní učitelia napríklad zo štátu Guinea-Bissau sú v izolovaných oblastiach namiesto miest, pretože je ľahšie pre nich uniesť deti do takýchto izolovaných oblastí, kde je menej informácií a menej sa dajú veci udržať pod kontrolou. Je bežné nájsť deti v lese, prechádzajú cez hranicu medzi Guinea-Bissau a Senegalom, keď utiekli e, s tyranom z rúk. Mnohé školy sú v centrách miest, napríklad v Dakare, ale sú aj školy, ktoré sú úplne izolované od sveta. Doslova, počas mojich prvých týždňov v Senegale som nemohol ani veriť, koľko škôr v centrálnom Dakare typu Dara je v zatvorených budovách, v zanedbaných budovách, deti tam žijú v tme, v nebezpečných miestach a e, podmienky, v ktorých žijú, sú čoraz horšie žijú a spia v špinavom prostredí bez toho, že by ich ošetrili, keď to potrebujú. Chlapci sú podvyživení, chorí. V nedávnych rokoch mnohé deti zomreli v dôsledku zneužívania alebo chorôb, alebo pri žobraní ich zrazilo auto. Bytie, žobranie v koránskych školách je proti zákonom Senegalu a proti medzinárodným záväzkom. Senegalský zákon síce kriminalizuje e, tieto činy, ale nie je schopné zabrániť organizovanému žobraniu a zneužívaniu týchto detí. Iba málo kedy sa niečo vyšetrilo alebo dokonca odsudili pre vinilci a aj keď, tak dostali minimálne tresty. Je skutočne ťažké zmeniť senegalskú spoločnosť a perspektívu senegalskej spoločnosti v tejto veci, pretože dlhé roky si rodičia jednoducho vyberajú toto neformálne vzdelávanie dara, pretože si nemôžu dovoliť nič iné, je to tradícia. Ale máme štruktúry teraz, aby sme e, vedeli zlepšiť týchto, podmienky týchto detí a poskytnúť skutočné vzdelanie a nie len fiktívne. Senegalci sú pokladaní za demokratov. Senegal je demokraciou a napriek tomu je senegalská populácia veľmi chudobná a rovnaké príležitosti pre všetkých sú len e, chimérou. Zostal som v Senegale nejaký čas, potom som šiel do Guinea-Bissau, dokumentoval som e, nezvestné deti a prostriedky, ako by sa dal vyriešiť tento problém. Opatrenia v oboch krajinách, napríklad Guinea-Bissau vytvorilo centra, ktoré pomáhajú bývalým takýmto malým talibom znova sa spojiť so svojimi rodinami, skončiť svoje vzdelávanie a začať pracovať. Takisto populácia je čoraz viac e, informovaná, je tu osveta o tom, čo títo falošní učitelia v koránskych školách dára robia. Je dôležité mať na mysli, že títo učitelia sú častokrát prví, ktorí odsudzujú situáciu a falošné školy, ktoré, v ktorých sú deti namiesto toho, aby boli v normálnych školách. Takže je dobre, že je tu e, tak, takýto postoj. Fotografie, ktoré tu vidíte, e, tiež začali veci meniť. Senegalská policia distribuje letáky s podobnými fotografiami, ako ste teraz videli. Mnohé deti boli zachránené, keď e, WordPress Photo šírilo tieto, rozšírilo tieto fotografie, ale je treba urobiť ešte oveľa viac, aby tieto deti, otroci sa dostali von z týchto falošných škôl, či v Senegale, či v Guinea-Bissau. Sú ľudia, ktorí bojujú o život, ale aj tí, čo sa ich pokúšajú zachrániť. To, že nemáme dostatok dôkazov, nemá byť ospravedlnením a tieto obrázky by mali poslúžiť dobrej veci čo najlepším spôsobom. Ďakujem za pozornosť. Grazie. Ďakujem vám. Poďme troška diskutovať. Pán Rodriguez, nech sa páči. Pani Rodriguez. Dobré ráno. V prvom rade sa chcem poďakovať Máriovi za to, že prišiel, aby podal svedectvo o tejto problematike. Som osobitne potešená, že tento výbor eh, zaradil diskusiu o problémoch, ktorým čelia tieto deti. V júni 2016 som požiadala eh, výskumné útvary alebo výskumnú službu eh, tejto snemovne, aby sa zaoberali otázkou škôl Dara v Senegale a tie údaje, ktoré nám od nich došli, nevyzerajú vôbec dobre. Myslím teda, že musíme pracovať na tom, aby sme zabezpečili dodržiavanie medzinárodného práva. Senegal je signatárom dohovoru práv dieťaťa takisto charty o blahobite detí a viacerých medzinárodných zmluv, ktorými sa zrušuje detská práca, obchodovanie s deťmi. Avšak tieto dohovory a zmluvy neboli vždy dodržiavané. V roku 2012 senegalská vláda spustila iniciatívu za účelom vytvorenia právnej úpravy, tak aby madrase, aby tie školy, ktoré učia výlučne len e, v zmysle Koránu, boli predmetom regulácie, avšak tento cieľ nebol naplnený. Human Rights Watch prišlo s viacerými odporúčaniami. Nebudem ich všetky uvádzať, ale je medzi nimi aj jedno odporúčanie, ktoré bolo osobitne dôležité z pohľadu dodržiavania zo strany senegalskej vlády. Išlo o to, aby dodržiavali súčasnú národnú legislatívu, ktorá zakazuje žobranie. Videli sme viacero chlapcov, ktorí ešte stále sú nútení žobrať alebo sú takto prinútení konať vo veku 5 až 15. V roku 2017 senegalská vláda dostala 340 miliónov eur, dostali aj značné prostriedky v rámci humanitárnej pomoci, ale ešte stále vidíme, že viac ako 20 tisíc detí v Senegale trpí pod výživou, čiže veci nie sú celkom v poriadku, niečo sa tam deje, je to vec, ktorá je zakrývaná, ale tieto fotografie ju odkrývajú a dúfam, že sa nám niečo zo situáciu podarí urobiť. Ďakujem pekne. Niekto ďalší?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 to, co pan powiedział mm, na temat sytuacji. To, čo ste práve povedali ohľadom situácie detí, ohľadom tej chudoby, ale takisto vykoristovania v Senegale, to vyvoláva u mňa otázku. Programy pomoci Európskej únie využívajú ich eh, správnym vhodným spôsobom, ako hovorila predečnička, dochádza k riadnemu prerozdeleniu tých prostriedkov, pretože mne napadá, že je problém s čerpaním alebo s používaním týchto prostriedkov. Myslím, že je tu v miestnosti prítomný aj zástupca komisie. Moja otázka teda na komisiu znie nasledovne. Máme my nejaké informácie ohľadom vyhodnotenia našej humanitárnej pomoci a rozvojovej pomoci, ktorá smeruje do Senegalu? sme schopní odpovedať na tú otázku, ako uspokojivo, ako dobre alebo ako zmysluplne sú tieto prostriedky vynakladané alebo aké problémy sa vyskytujú z pohľadu prerozdelenia týchto prostriedkov. A potom ešte jedna ďalšia vec, ktorú ste spomenuli vo vašom prejave, že sú dobré a potom aj zlé školy. Mohli by ste láskavo sa pokúsiť zadefinovať rozdiel medzi tými dobrými a medzi zlými školami, podľa vášho názoru? Zlé, ktoré nie sú efektívne z pohľadu vzdelávacieho procesu. Ak som to dobre e, pochopil, tak e, tie zlé sú tie, ktoré nutia deti žobrať a ktoré neriešia problém e, detí na uliciach. Teraz eh, v tejto veci Silver Rider z komisie. Najprv by som chcela upresniť, že nie som za komisiu, ale za SVČ. Takže môžem povedať niekoľko informácií, ale nemôžem zachádzať do nejakých veľkých podrobností, pokiaľ ide o projekty môžem povedať, že v maji 2015 delegácia EÚ e, spustila e, žiadosť, e, respektíve otvorila výzvu na predkladanie projektov 4,2 milióny eur na podporu projektov občianskej spoločnosti v prospech práv dieťaťa v Senegale tam e, boli teda aj talibské a, a dara školy. Vychádza to z Európskeho fondu pre rozvoj. A chcela by som sa vrátiť k politickému rámcu tejto problematiky. Európska únia e, sa veľmi e, intenzívne zaoberá týmito právami, ktoré boli zdokumentované napríklad aj v práci pána Krusa, pravidelne nadnášame túto otázku na úrovni politických orgánov. Výzvy pre tieto koránové školy Tamto pán Krúz veľmi dobre z mody e, zdokumentoval, je tam násilie, je tam zreteľnosť detí a tiež je tam teda e, nedostatočné pedagogické vzdelanie tých e, koranových majstrov, aj tam e, teda problém s lokálmi, kde sa to koná, nie sú tam dodržané hygienické zdravotné podmienky. Naďalej je realitou vykoristovanie detí, žobráctva, tak ako tu spomínal, bolo spomenuté my sme tento bod nadniesli v dialogu so senegalskými orgánmi počas nášho politického dialogu a tiež priamo v rozhovoroch s ministrami, s ministrom spravodlivosti. Senegalské orgány poukazujú na modernizáciu svojich škôl a modernizáciou, teda e, chápu modernizáciu vzdelávania a regulovanie mm, e, profesie. Takže m, mm, tento štatút škôl bol už spomínaný, existuje, veľa sa o tom diskutovalo s rôznymi aktérmi, ale žiaľ ešte to nebolo prijaté. E, návrh zákona má dva ciele. Prvý je legalizácia štruktúr dara a druhá je ochota vtiahnuť to re, religiózne vzdelávanie do e, verejného systému praxi sa teda deti zasielajú do koranových škôl na 3 roky a potom e, sú integrované v tom verejnom systéme vzdelávania. E, delegácia EÚ sleduje tento návrh zákona a prispieva, prispiela k organiz- zorganizovaniu okrúhleho stola v roku 2015. Jeden konsenzus k tomu návrhu zákona bude aj národný, nevyhnutný pre efektívnu realizáciu toho zákona po jeho formálnom schválení. Diskusie e, pokračujú. V júni 2016 orgány rozbehli organizáciu toho, že chcú deti dostať pred žulice a chcú konať proti nutenému žobraniu detí. Asi 1500 detí bolo teda e, stiahnutých z ulice Dakaru, vrátili sa do rodín alebo do iných e, rodinných štruktúr boli e, navrátení. Potom ale sú nutení posielať do tých škôl Dara. To je prax, ktorá medzičasom sa ale zastavila. Podľa správy Human Rights Watch ktorá sa vyjadruje za posledne tohto programu stiahovania z ulice. Ten program ešte nemal nejaké e, následky prenasledovania týchto marabu. Takže to je taká slabá e, stránka. E, práva dieťaťa sú prvou prioritou angažovanosti Európskej únie a členských štátov v oblasti ľudských práv v Senegale. A to medzi iným sa e, prejavuje vo financovaní intervencií na ochranu e, detstva, čo som už spomínala na začiatok. Tieto projekty sú zamerané na to, že sa e, zaoberajú deťmi z ulice, pretože v tých koranových školách sú obeťami svojich učiteľov. Takisto je tu podpora občianskej spoločnosti, aby sa znižilo to zneužívanie, vykoristovanie zraniteľných detí aby sa senzibilizovali eh, na práva dieťaťa, aby sa naozaj deti dostali z ulice, aby sa zjednotili so svojimi rodinami. Projekty majú aj podporu eh, aj pre eh, ten dom záchrany, ktorý spomínal pán Krus Pán Jan Figel, ktorý je špeciálnym predstaviteľom EÚ pre náboženskú slobodu, hovoril e, včera v tomto výbore, pokiaľ mám správne informácie. Ten sa nerovno stretol s náboženskými hodnostármi v Dakare a e, hovoril aj so zástupcami e, sofických komunít. Takisto otázka Dara zaznela a partneri e, hovorili o tom, že je potrebné inkluzívnejšie a participatívnejšie e, sa podielať na tom koránovom vzdelávaní. V našom ďalšom politickom dialogu s autorskými orgánmi vyzývame opäť senegalské orgány, aby zastavili vykoristovanie týchto detí aby e, lepšie e, dali právny rámec tým školám dara. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Niekto ďalší? Len e, dve, dva krátke prostrehy. Zdá sa mi, že situácia, ktorá bola takto kritizovaná aj odsudená aj prostredníctvom práce Maria Krúza. Tá je dostatočne jasná. Medzinárodné organizácie odhadujú, že je asi 100 tisíc chlapcov, ktorí na to žobrú v Senegale a toto sa deje paralelne s narastom urbanizácie. Chudoba nedostatok prostriedkov nutia rodiny, ktoré žijú hlavne vo vidieckých oblastiach, aby takýmto spôsobom dávali svojich synov do takým, takýmto sílám, takýmto ľuďom, ktorých akoby vedú e, duchovne. E, mnohí nemajú peniaze na to, aby financovali bežné štúdium a tak ich teda prepožičiavajú tzv. majstrom alebo učiteľom, a ktorí s nimi nakladajú podľa svojho uváženia, ako si myslia značná miera korupcie na úrovni týchto učiteľov a tí ich e, vykoristujú. To je nespochybniteľná skutočnosť. Okrem všetkých tých e, vyjadrení a ja som si nechal e, rekonštruovať nejakým spôsobom e, kroky, ktoré realizoval parlament voči Senegalu, pokiaľ ide o napríklad naliehavé uznesenie a ako sa ukázalo, nikdy sme túto záležitosť neriešili. V roku 2017 sme mali uznesenie o migrácii, kde sme sa z časti dotkli aj Senegalu. Posledná vec, ktorá sa týkala Senegalu, bol dohovor v oblasti rybolovu z roku 2014 a bol tam eh, kúsok o Senegale aj v rámci uznesenia o ebole A ďalej sme ešte hovorili o právach v rámci Sahelu a potom o, kas, o diskriminácii na základe kast. A to je z roku 2013. Ja si myslím, že teraz nastal naozaj čas, e, aby z pohľadu tých vecí, ktoré boli takto zaznamenané a kritizované, aby sme e, prostredníctvom parlamentu, samozrejme na rovni skupiny, ja aspoň predpokladám, že takto by nejak mohla prebiehať tá činnosť, tá práca, aby v jednej z budúcich naliehavých rozpráv alebo naliehavých prípadov, aby sme riešili práve túto tému chlapcov Senegalu ako tému, ktorá spadá do naliehavých záležitostí, tak aby sme e, dokázali konfrontovať aj so senegalskou vládou, pretože nad rámec všetkých tých e, vyjadrení a rôznych ďalších krokov je nevyhnutné ísť oveľa rozhodnejšie a rigoróznejšie v snahe riešiť tento problém. Nech sa páči, máte slovo. Um, respondendo à, à primeira questão da diferença entre as boas. Takže na tú prvú otázku. Rozdiel medzi dobrými a zlými školami dára. A Ten rozdiel je veľmi jasný. Pred mnohými rokmi chlapci museli každú, každý hodinu e, žobrať a to, čo e, si vyžobrali, dostala rodina, štúdium, e, potráva, teda za to dostali stravu. A teraz tie zlé dára školy ich nutia žobrať celý deň a nemajú nárok vôbec sa tej, v tej škole najesť. Dobré školy naďalej ponúkajú vzdelávanie ako aj doteraz ale otázka je, že teraz je v podstate podstatne ľahšie. Problém je, že teraz e, sa podstatne ľahšie nájde taká zlá než dobrá škola. E, už je príliš jednoduché a ľahké na, pre tie zlé školy, aby sa šírili. A keď hovorím, že viac škôl, tak možno dokonca zneužívame e, názov škola, pretože to nie sú ani školy. Jednoducho je to miesto, kde desiatky detí sú väznené, sú znásilňované, trpia eh, naozaj mm, každý deň. A pokiaľ ide o reguláciu týchto dar, aby sa tu mm, niečo zlepšilo, treba naozaj tam položiť základy, ešte sa nič neudialo. Nie, ako, niekde treba začať, takže nie, že sa chopíme akékoľvek iniciatívy, eh, čo je dôležité, senegalské orgány musia vynaložiť maximálne úsilie, aby vlastne zistili, kde sa vôbec tie školy nachádzajú. Iba v Dakare, keďže som nebol vo všetkých, mi povedali, že je tam ich viac než 100 a tie mm, sú na normálnych uliciach, kde sa možno re, renovuje práve budova. Keď sa do toho pozriete, neuveríte, čo tam je. Tam môže byť 50 detí, ktoré sú bičované a ľudia popri tých miestach každý týždeň prechádzajú na ceste do práce. Takže 1,5 mesiaca v Senegale. E, mne stačilo, aby som to vynašiel e, našiel a policia nekoná. Takže mm, je to veľmi e, mm, smutné, že tie orgány nekonajú, ale veci sa budú musieť zmeniť ako sa aj pôvodne zmenili po uh, cene pres foto uh, krajiny Mali ako, alebo Guinea Bissau e, tam um, sa vôbec uh, preukázalo, čo sa tam deje a potom sa so mnou skontaktovali a požiadali ma o um, povolenie, aby tie fotky mohli používať v kampani um, Eh, osvetovej, takže som rád, že sa tieto veci berú vážne, pretože je to naliehavá vec, ktorú treba vyriešiť pre viac než 50 tisíc detí v Senegale. Podpory projekty fungujú tak, že sa rodiny informujú o tom, čo sa tam deje, takže musíme okamžite to zastaviť, aby rodiny neurobili tú chybu, že deti um, ne, a, a takýmto falošným marabúom odovzdajú. Taká je realita v celom Senegale. Takže predtým, než vytvoríme projekty podpory pre školy, um, treba informovať ľudí, že to vlastne nie sú školy, nie, nemá to zmysel regulovať E, nejaké miesto, ktoré nesplňa ani minimálne podmienky na to, aby tam deti mohli tráviť čas, takže musíme si stanoviť priority. A jedna z vecí, ktoré vidím ja, je, že musíme ľudí informovať, aby sa to zastavilo a e, tie podporné e, projekty majú byť aj na reguláciu škôl. Ale ja si skôr myslím, že by tie školy mali byť zavreté, neregulované. No a potom samozrejme tie projekty budú veľmi vítané, ale v prvom rade treba šíriť informácie o tom, že tu nie sú školy. Ďakujem. Dobre, povedal by som, že môžeme uzavrieť túto časť. Ak nejaká skupina e, si jasne vyložila to moje posolstvo, a teda aj toto, čo tu zaznelo, ja si želám, aby najbližšej diskusii o naliehavých prípadoch, pokiaľ ide o mesiac december, by mohla minimálne ako návrh e, zahrňať aj túto otázku v Senegalu, tak aby sme dokázali na novo spustiť e, dôrazne, dostatočne dôrazne tú tému, ktorú sme teraz e, osvetlili. Ďakujem. Bene, possiamo iniziare. Dobre, môžeme pokračovať. Druhý bod. Pokiaľ ide o porušovanie práv pôvodného obyvateľstva po celom svete, vrátanie aj e, zabavenia pozemkov alebo zabavovania pozemkov. Toto je prvé preskúmanie pracovného dokumentu e, teda ten návrh správy má byť predmetom e, preskúmavania 24. januára 2018. E, hlavným cieľom tejto správy je posúdiť situáciu v oblasti ľudských práv e, domorodého obyvateľstva, pôvodného obyvateľstva v rôznych regiónoch. Domorodé obyvateľstvo trpí historickou kolonizáciou a inváziou ich oblastí často čeli aj diskriminácii z dôvodu rozdielných rozmanitých kultúr, identít a spôsobov života. V roku 2007 valné zhromaždenie Spojených národov prijalo vyhlásenie alebo deklaráciu o právach domorodého obyvateľstva, domorodých ľudí a tie riešia tak individuálne ako aj kolektívne práva. Uznanie práv pôvodného obyvateľstva na medzinárodnej národnej úrovni je jedna vec a ďalšia vec ale je skutočne zabezpečiť konkrétne zlepšenie e, v teréne. Rok 2017 budeme si pripomínať 10. výročie prijatia deklarácie e, valného zhromaždenia. E, tým pádom máme možnosť posúdiť pokrok, ktorý bol doposiaľ dosiahnutý a takisto tie nedostatky, ktoré ešte stále pretrvávajú. Teraz dám slovo pánovi poslancovi Asisovi, ktorý nám bude prezentovať krátky sumár e, správy a chcem mu poďakovať aj za úsilie, ktoré vykonal doposiaľ na tejto správe a potom samozrejme e, sa budeme s veľkým záujmom e, tešiť na našu diskusiu. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Návrh správy, ktorý máte v rukách, je výsledkom seriózneho eh, výskumu, dialógu s viacerými mimovládnymi organizáciami, špecialistami a tými, ktorí zodpovedajú za otázky eh, pôvodného obyvateľstva na úrovni, teda na, na európskej úrovni. Eh, odviedli sme naozaj výnimočnú prácu. Text, ktorý tu je predložený, je trošku dlhší, než bude teda finálna verzia. Máme 4500 slov limit na finálnu verziu a musím povedať, že to je jednoznačne nedostatočné na e, takúto komplexnú a citlivú tému. A v zásade to asi nie je doslov na žiadnu tému. Čiže má to potom dopad na do, kompletnosť textu. Táto správa sa nevzťahuje iba na porušenie práv, ale týka sa to aj javu landgrabingu alebo zaberania pôdy. Vieme, že tam došlo k vážnym narušeniam práv pôdneho obyvateľstva a práv v situáciách zaberania pôdy, kde je teda konflikt o pôdu. Tieto komunity pôvodného obyvateľstva sú veľmi zraniteľné práve v otázke zaberania pôdy porušenia ich práv nie sú obmedzené iba na tento jav. Zaberanie pôdy sa dotýka miliónov ľudí, ktorí nie sú súčasťou pôvodného obyvateľstva, ale napríklad sa živia polnohospodárstvom na celom svete. V tej úvodnej fáze som chcel identifikovať a vyzdvihnúť niekoľko takýchto uh, pôvodných obyvateľstiev, ktoré žijú vo veľmi uh, náročnej situácii Treba to vyzdvihnúť ako neférové, avšak tieto konkrétne odkazy sú nemožné. Máme tu teda 10 strán a snažili sme sa e, zaoberať všetkými tými e, uhlami pohľadov. Mm, na to mi ale 4500 slov naozaj nestačí. Takže plánujem predložiť niekoľko pozmeňovacích návrhov aby som obsiahol všetko, čo obsiahnuť potrebujem. v zásade tento text sa menej zameriava na nejaké generické apely na krajiny, kde žijú tieto obyvateľstva. Skôr je to e, výzva EÚ a členským štátom, aby konali, takže naozaj e, nechceme už počúvať také generické deklarácie, keď my sami by sme mali zaujímať stanoviska, ktoré budú mať praktický dopad na globálnej úrovni. A preto mnohé odporúčania v tejto správe e, idú týmto smerom. Našťastie EÚ má dnes humanistickú kultúru a politické a ekonomické kapacity, aby pre práva týchto ľudí urobili o mnoho viac aj keď samozrejme treba si uvedomiť, že EÚ už zásadne prispela k mnohým mm, pokrokom v tejto oblasti. Nezačíname vôbec od nuly, pokiaľ ide o tieto veci, ale môžeme zájsť o mnoho ďalej vzhľadom na e, povahu tých e, diskusí a prejavov e, hodnoty európskeho projektu. Myslím si, že sme povinni ísť o mnoho ďalej a preto mnohé z odporúčaní v tejto správe spomínajú monitorovanie firiem, investorov, branie ich na zodpovednosť za aktivity, ktoré môžu viesť k porušeniu práv e, pôvodného obyvateľstva alebo k zaberaniu pôdy. Na rôznych stretnutiach, ktoré som e, mal, som viackrát bol svetkom situácií, kde európske firmy vykonávajú činnosti, ktoré, o ktorých by ani nesnívali na európskom území Vidíme projekty financované, podporované EÚ, dohody o obchode, ktoré môžu mať negatívny dopad na týchto ľudí. Takže naozaj žiadame predbežné dopadové eh, štúdie pred uzavrením zmluv. A keďže tu máme viaceré eh, obchodné dohody, a toto je centrálna téma európskej politiky, myslím si, že máme povinnosť pretože e, je to dohoda asociačná a o voľnom obchode. A teda máme spôsob, ako regulovať globalizáciu. A to môže niektorým regiónom sveta pomôcť dosiahnuť minimálne štandardy, pokiaľ ide o ľudské práva, ekológiu, to, čo sme dosiahli my v EÚ. A myslím si, že toto je dobrý spôsob pre EÚ ako sa eh, podielať na progrese globalizácie. Eh, obyvateľstvo pôvodné a vidiecké, eh, tam aj klimatická zmena je pre nich dosť kritická otázka. Ak si zvážime, že pôvodné obyvateľstvo predstavuje viac než 400 miliónov ľudí, majú 23% pôdy. Avšak táto pôda obsahuje 80 biodiverzity planéty. Takže s cieľom zaručiť ekologickú stabilitu a rovnováhu musíme túto pôdu e, brať do úvahy a aj to, ako ich využívajú títo pôdni obyvateľia. Historicky títo ľudia žili v harmonii so svojimi ekosystémami a v podstate fungovali ako strážcovia tých ekosystémov a oni sú asi najmenej chránení ľudia, pokiaľ ide o dopady klimatickej zmeny a sú aj najzraniteľnejší, pokiaľ ide o negatívne dopady globalizácie. Niekedy mm, stoja z oči v oči s silným ekonomickým záujmom a preto sú ignorovaní a toto treba spomínať. Niekedy e, pôvodné obyvateľstvo sa ani nevníma ako ľudia, sú braní ako prekážky, ktoré treba prekonať, ktoré treba odstrániť nejakými európskymi, nejaké európske firmy, ich tak možno vidia, samozrejme my sa sústredíme na Európu. A máme teda túto dimenziu neuznania ich ľudského štatútu, čo je naozaj najšokujúcejšie. Preto je naliehavé, aby sme ratifikovali a implementovali dohovor 169 ILO a musíme tiež eh, posilniť aj uh, deklaráciu OSN o právach uh, týchto pôvodných obyvateľov. Predstavitelia musia byť uznaní ako legitímni zástupci, ako legitímni partnery. Samozrejme, mnohé veci tu neboli ani spomenuté. Chcel som uh, spomenúť otázku žien v, tejto, v tomto kontexte Včera som sa stretol s jedným členom guatemalského hnutia a teda tam spomínali, že ešte stále sú tie spoločnosti často patriarchálne a ženy nie sú vždy chránené. Ale ak by som mal obsiahnuť ešte aj toto, tak by som sa odklonil od kľúčového cieľa tej správy a nezdalo sa mi to byť tu zmysluplné. Avšak v kontexte nejakej širšej debaty to môžeme mať na pamäti. Takže na záver by som chcel povedať, že počítam s vašimi príspevkami, ktoré určite obohatia našu správu, ako aj rozpravu a príspejú k záverečnému návrhu, ktorý bude ešte solidnejší než tento. Ďakujem. Grazie, grazie. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo dostanú slovo tieňovi spravodajci, najskôr pani Veržiat, sa páči. Merci euh, beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Euh, ďakujem, pán predseda, ďakujem spravodajcovi. Pracovný dokument, ktorý tu dnes máme, je veľmi mm, úplný a chcem zaň poďakovať, pretože nám to uľahčí prácu. Aj keď e, som teda pochopila, že správa nebude pracovným dokumentom. Všetci správodajcovia sú konfrontovaní s touto problematikou, ale myslím, že predsa len máme určitý rámec eh, našich prác a teda môžeme sa pozrieť na to, že kde mm, sú mm, možné užitočné pozmeňovacie návrhy na základe tohto dokumentu, ktorý ste nám predložili. Ak by som mala jednu výčitku, a to vás určite neprekvapí, veď sa dlho poznáme. Je to možno až e, taký príliš e, priateľský tón e, voči európskej politike a potom je tu ten rozpor medzi tým, čo hovoríme, čo hovorí EÚ s týmto obyvateľom, áno, chceme posunúť veci, ale realita európskej politiky, najmä obchodnej, e, dohod o voľnom obchode a dôsledkov e, na toto obyvateľstvo. E, svojím spôsobom to vlastne povzbudzuje tie štáty, ktoré nerušpektujú právo týchto obyvateľov, aby pokračovali. No a potom otázka tých nadnárodných koncernov, európskych, ako ste povedali, oni sa v niektorých krajinách vo vzťahu k týmto obyvateľom správajú spôsobom, ktorý by nebol akceptovateľný a akceptovaný a bol by právne napadnutelný, keby sa to dialo na úro, území EÚ. Takže myslím si, že treba trošku pritvrdiť ten text. No a lutujem naozaj taký nedostatok eh, účasti EÚ na práci OSN, pokiaľ ide o zodpovednosť. E, myslím, že tam ešte máme na čom pracovať. No a musíme tiež pracovať tak, ako je to uvedené v tejto správe, ale nie je to možno dosť vypoentované. Pokiaľ ide otázku násilia, vy ste to nadniesli, ale myslím si, že treba z toho vyvodiť dôsledky trošku tvrdšie. To je otázka náčilia voči tomuto obyvateľstvu. A mm, často to súvisí aj s násilím proti e, teda ekologickým aktivistom. Otázka sankcií. To je mimoriadne ťažké. Napríklad myslím na otázku deforestácie, odlesňovania, Musíme byť ešte eh, tvrdší v našich eh, slohačinoch, napríklad čo sa deje vo Vietname. Takže tam sa eh, naozaj oberajú o pôdu obyvateľia, sú oberané o všetky svoje práva. A ja ešte stále mám v hlave to, že vlastne amazonský pralec sa stráca. To je neakceptovateľná. Posledná vec, jedna vec, ktorú som počula včera a nezdalo sa mi to dosť eh, zvýraznené vo vašej správe, to je otázka jazykov každý, každé dva týždne sa stráca jazyk a títo ľudia, e, vlastne to je nejakých 4000 jazykov a to je strat, e, strata kultúry, čo treba určite vyzdvihnúť. Takže naozaj sa teším na našu prácu a očakávam teda návrh správy naozaj netrpezlivo. Ďakujem pekne. Eh, Jib. Jeep, nech sa páči. E, ďakujem, pani Akurát... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Za seba by sa mohol vysvetliť, že tieňový spravodajca EPP Joachim, priateľ, nie je tu, ale včera mi povedal, že príde, neviem, čo sa medzi tým stalo. Ehm, nie som teraz e, v stave odprezentovať jeho stanovisko, ale čo by som mohol povedať je vyhlásiť, že treba pripraviť vstup do týchto zaujímavých návrhov spravodajcu budeme mať vlastné námety, ktoré by sa mohli pridať k textu, ale nie meniť ho významným spôsobom. Myslím si, že silnou stránkou tejto správy je to, že od roku 2015 sú e, globálne rozvojové ciele, ktoré sa týkajú nielen rozvojových krajín, ale všetkých krajín vo svete, ktoré majú povinnosť, aspoň teda všetci, všetky členské štáty OSN akceptovali e, túto povinnosť. Takže žiadna korporácia, žiaden multinárodný, multinacionálny e, podnik, žiadna politika, ktorá sa týka externých vzťahov by nemala byť v konflikte s globálnym rozvojom. Práve naopak, mali by byť zosúladené tak všetky činy, aby prispievali ku globálnemu rozvoju. Možno, že to treba lepšie zaintegrovať do textu. Napríklad Parížská dohoda z roku 2015 by tam mala byť zapracovaná. Ďalšia vec, čo mi prišla na um, hovoríme často o negatívnych výsledkoch aktivít multinárodných e, korporácií. Pretože existujú isté zmeny vo vývoji poľnohospodárstva, zavádzajú sa nové oblasti, ktoré majú iné využitie pôdy, Je to niečo, čo by parlament právne, čo už parlament právne upravil smernicou. A čo sa týka právnych a faktických zmien pri obmedzovaní tohoto nepriameho využitia pôdy a odlesňovania, to je ďalší dôsledok, v oblastiach, ktoré sú biologicky relevantné, napríklad amazonské pralesy, ale myslím si, že sú tu aj pozitívne dopady tejto aktivity a to je niečo, čo sa nazýva slobodné voľné obchodovanie. Rozvoju do tego, co się dzieje v ramach tych globálnych... Inak nazývané aj fair trade. A malá, malá, malé percento aktivít e, multinárodných korporácií by bolo tiež hodné spomenúť tejto správe, pretože sú aj isté pozitívne iniciatívy, ktoré podporujú fair trade. informácia o férových eh, praktikách, o fair trade pri obchodovaní by mohla byť motiváciou z našej strany pre spotrebiteľov. Spotrebitelia by mali vedieť, že Európsky parlament takéto niečo podporuje. A že sú iniciatívy, ktoré vychádzajú odtiaľto. Vážená pani predsedajúca, myslím si, že táto správa Pán predsedajúci, e, tá, túto správu sme diskutovali včera počas e, vypočutia, kedy zástupcovia e, domorodého obyvateľstva z niekoľkých krajín prišli. Nevyrieši to problém samotný, ale Spravodajca už zmienil, a takisto to povedali e, predrečníci, alebo v tomto výbore sa o tom často hovorilo, to je zabavovanie pôdy, zabavovanie pozemkov. Ďalšia téma. Mali by sme urobiť maximum, aby sa zabránilo tomuto javu a zároveň by sa mali zmeniť okolnosti tak, aby to už nebolo ďalej možné. Ďakujem. Pán Ostrevičus? Ďakujem, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, mali by sme zablahoželať kolegovi Franciskovi za návrh správy, ktorý nám odprezentoval. Nemáme veľa času sa tým Nemali sme veľa času sa tým zaoberať, pretože sme to dostali ešte len pred niekoľkými dňami, tento text. V mene tieňového, tieňovej spravodajkyni Alde Renate Weber by som chcel zablahoželať k tomuto textu vynikajúce východisko. Čo sa týka nášho výboru, zabavovanie pozemkov je neustála téma. Už počas mnohých rokov sa vynára, zaoberáme sa ňou a to celkom správne. Treba sa na ňu zamerať. Je čas, aby sme vytvorili správu s touto témou. Myslím si, že to je veľmi dobre načasované, berúc do úvahy vypočutia a diskusie autochtónneho obyvateľstva o mnohých e, témach týkajúcich sa postupov pri zabavovaní pozemkov. V prvom rade by som zdôraznil že netreba ďalšie slova a výzvy, skôr treba vypracovať odporúčania. Má byť dôraz na činy z našej strany. Po rozprave by mali nasledovať závery a tie by mali žiadať o činy na úrovni členských štátov, na úrovni OSN mnohé firmy z EÚ a multinárodné korporácie sa na nešťastie e, zapojili do tejto aktivity. Na úrovni OSN, čo sa týka sankcií, už sú e, zoznamy, sankčné zoznamy, kde sú firmy a jednotlivci za takéto aktivity. Na únijnej úrovni by sme mohli tiež vytvoriť takéto sankčné zoznamy a dokonca aj prijať opatrenia. Ale implementácia bude vždy na národnej úrovni, čo aj tak bude lepšie, než je to dnes. Je neakceptovateľné aj pri mnohých ďalších témach, nielen pri zabavovaní pozemkov, že sankcie a monitorovanie sa dejú na národnej úrovni. Dá sa to takto prijať. Teraz niekoľko vecí. ktoré treba zviditeľniť, lepšie odprezentovať. Eh, na to vypracujeme pozmenujúce návrhy a podáme ich. Teraz chcem hovoriť niečo o dialogu v oblasti ľudských práv v súvislosti so zabavovaním pozemkov. Je to teraz permanentná téma pri dialogoch o ľudských právach s tými krajinami, s ktorými sme v dialogu. Je to jednoducho trvajúca téma na programe. Nie je to vyriešené tak, ako by sme si želali. Eh, po druhé, zabavovanie pozemkov, škandály s tým súvisiace, príbehy, historky, možno zahrnúť do širšieho javu korupcie. Za zabavovaním pozemkov je mnohokrát korupcia, preto sme nedávno prijali veľmi dobrú správu ku korupcii. Možno by sme to mohli nadviazať, prepojiť silne silné ohnívko vytvoriť medzi správou pána Asisa o zabavovaní pozemkov a touto správou o korupcii. Treba to tam počiarknúť, zdôrazniť. A napokon zabavovanie pozemkov by sa malo opäť stať súčasťou našich obchodných dohôd s tretimi krajinami, žiadať od komisárov, že keď rokujeme za EÚ, že by tam mala byť e, jasná vízia a dôraz na to, že nepríjmeme zabavovanie pôdy v jednotlivých členských štátoch EÚ by sa to malo zdôrazňovať. Kolegyne, kolegovia, čo sa týka tohto návrhu, návrhu správy, teším sa na plodnú, konštruktívnu spoluprácu. ALDE zvyčajne je konštruktívny partner. Spolahnite sa na nás. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Di solito, non sempre. Ako zvyčajne, nie vždy, ale povedzme, že obvykle. Pani Lohbiller. Thank you. And also thank you very... Ďakujem. Ďakujem, pán Asis, za pracovný dokument. Aj my si myslíme, že je dobrý, že je e, zahrňajúci všetko, čo treba. Za, zeleným, za zelených e, tu poslanec nemohol byť. Pán profesor tu nemohol byť, ale včera na vypočutí sme si E, uvedomili mnohé námety, existuje štúdia o zabavovaní pozemkov, ktorá sa týka aj autochtónneho obyvateľstva, takže na základe týchto doplňujúcich textov a vášho textu sa rozhodneme, aké pozmenujúce návrhy podáme, ale na našej agende sú e, domorody ľudia a zabavovanie pozemkov vysoko. Na programe diania a takisto je to, má to významné miesto aj vo vašej správe, takže keď dostaneme konkrétny text, vyjadrime sa. Ďakujem. Teraz si vypočujeme pani Tolvegrant, ktorá sa zaoberá ľudskými právami v rámci SVČ. Nech sa páči. You, Chair, for... Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, že ste pozvali SVČ a že máme slovo. Tiež ďakujeme Franciskovi Asisovi za komplexný náčrt problematiky v návrhu správy. Mnohé zistenia sú so skúsenosťami autochtónneho obyvateľstva. Je to súčasť zozbieraných výpovedí a prejavov autochtónneho obyvateľstva od roku 1994 do roku 2014 sa zbierali takéto výpovede a teraz to máme na zozname UNESCO. E, takéto uznanie témy by nebolo bývalo možné bez podpory dosypu ktoré, ktoré táto organizácia zbierala, výpovede od domorodého obyvateľstva, takže blahoželáme aj sami sebe za to, že sme toto dovršili. Ďalšie veľmi ambiciozne odporúčania Táto správa nadvezuje na to, čo sme vypracovali v komisii a v SVČ. Máme pracovný dokument o externých vzťahoch EÚ a autochtónnych obyvateľoch. Máme tu aj závery, ktoré boli prijaté ku koncu tohto roka. Dovolte mi sa teraz stručne vyjadriť o agende obchodovania a ľudských práv. Na domácom fronte Únia napredovala pri usmerneniach v oblasti ľudských práv a obchodovania, ktoré odporúčalo OSN. Ďalej sa prijali dôležité smernice Európskej únie, transponovali sa do domáceho vnútroštátneho práva. Vrátane smernice, podľa ktorej firmy s viac ako 500 obyvateľmi musia informovať o manažerských eh, správach, aj o informáciách nefinančného charakteru, o sociálne zameraných témach, ľudských právach a typoch aktivít eh, podobných záležitostiach. V tomto rozsahu sa nachádza asi tak 6 tisíc veľkých firiem a skupín v Únii. Pri externých aktivitách SVČ sa venujeme budovaniu kapacít v partnerských krajinách na základe usmernení OSN pri obchodovaní a v súvislosti s ľudskými právami a pokračujeme v dialogu o ľudských právach. Naša participácia v pracovných skupinách, ktoré vypracovávajú záväzné nástroje, ktoré právne upravujú aktivity transnárodných, nadnárodných spoločností. Naše stanovisko je známe. Pri tejto práci sme zapojení do procesu. Snažíme sa zabezpečiť integritu usmernení OSN v oblasti ľudských práv a zdôrazňujeme, že táto práca sa zameriava nielen na nadnárodné spoločnosti, ale aj na národné podniky vnútroštátne firmy. Pokúšame sa participovať aj v tomto procese s našimi partnermi. Toľko z mojej strany. Vyjadrujem ďaku za tento postup. Budeme venovať pozornosť tejto správe a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s vami. Áno. Myslím si, že to je veľmi dôležitá diskusia. Ja som nemal čas eh, prečítať si dokument, ale chcel som si ujasniť eh, v rámci tých záverov, eh, ktoré by som vyvodil, či tie niektoré veci sú tam alebo nie. Pretože som v princípe presvedčený, že neprítomnosť politicko-ekonomických práv pre veľkú časť domorodého pôvodného obyvateľstva. to predstavuje jeden z najväčších problémov aj z pohľadu sociálnej mobility a keď eh, takéto práva chýbajú, tak eh, často sa spájajú aj eh, s ekonomickými motívmi a zachovávajú stav ekonomickej nerovnováhy a nerovnosti a v snahe udržať sa tieto elity z, prispievajú k zhoršovaniu problému. No, kniha, ktorú stále čítam a odporúčam všetkým, ktorí tak ešte nespravili, e, William Esterlich, Diktatúra expertov, názov, pripomína skutočnosť v roku 2010, 28. februára 2010 konkrétne, v rámci distriktu Mobendy v Ugande. Zatiaľ, čo ľudia boli v kostole, prišlo vojsko, prišla armáda a zrovnali zo zemou celú dedinu, celú obec, e, spálila domy a tí rolníci alebo hospodári nedokázali nejakým spôsobom e, zabraniť tým požiarom a horiacim domom, pretože ich zablokovala armáda. Stalo sa, že nadnárodná britská spoločnosť e, sa s podporou vlády zmocnila ich pozemkov, ich obydli. A toto bol projekt, ktorý bol potom financovaný zo strany Svetovej banky, aby zvýšili príjmy. A samozrejme medzi príjemcami neboli tí e, rolníci alebo tí polnospodári, ktorých práva boli takýmto spôsobom pošliapávané z úrovne Svetovej banky. Myslím si, že je nevyhnutné venovať aj v rámci tohto rezumé aj úlohe, ktorú plní Svetová banka, pretože často práve tá Svetová banka náplňa takú veľmi rozporuplnú úlohu, ktorá ide proti aj v rozpore teda s tými právami právami e, tých ľudí a teda prispieva k zabraniu pozemkov, zabraniu pôdy. Možno je to už zahnuté, ale myslím si, že každopádne toto je jedna z tém, eh, o ktorej musíme uvažovať. Nech sa páči, naspäť eh, pán spravodajca. Muito obrigado. Eu vou concluir dizendo que todas as eh, considerações que foram. Záverom by som povedal, že všetky námety kolegyň a kolegov sú veľmi užitočné. Môj návrh je len prvým krokom Samozrejme. A mhm. rozprava, ktorá bude nasledovať, určite e, obohatí svojimi námetmi obsah. Zapracujem konkrétne návrhy, napríklad to monitorovanie alebo aktivity, ktoré má urobiť Únia a jej členské štáty namiesto veľkých slov, radšej činy. V štátoch, kde sa konajú najzávažnejšie útoky na autochtónne obyvateľstvo, tam určite Únia by mala urobiť viac a môže urobiť viac a v súčasnej politickej klíme potrebujeme hĺbkovú rozpravu tejto veci. Potrebujeme, aby autochtóny obyvatelia e, e, siahli po pomoci Európskeho parlamentu, Európskej únie. Dúfame, že im môžeme pomôcť v boji, ktorý vedú. Pretože vlastníctvo je ústrednou témou našej správy a vaše príspevky budú vítané. Čo sa týka vzťahu medzi rozhodnutiami EÚ a implementáciou členských štátov, to sa dá monitorovať. A znamená to, že túto otázku pôdy by sme mali formulovať ako otázku ľudských práv a záverečný návrh zo strany pána predsedu preskúmať aj úlohu Svetovej banky. To je veľmi zaujímavé, pretože tieto prípady zvyčajne prehlbujú hospodárske a sociálne nerovnosti, a títo páchatelia zvyčajne majú pozíciu moci. Rozvojová pomoc je súčasťou integrovaného rozvoja regiónov a ak sa podporuje nesprávny, neferový systém z pozície moci, o toto by sa mohla zaujímať aj Svetová banka. Ďakujem toľko z mojej strany. Ďakujem pekne. Návrh správy by mal byť k dispozícii vo všetkých jazykoch na začiatku januára. A prvé preskúmanie e, tejto správy, ako som už spomenul, bude 24. januára. Teraz si doprajeme 4 hodinku pauzy, pretože o 3 čtvrte na 11 príde delegácia z Tibetu na e, diskusiu. Áno, sú? E, môžeme im môžeme ich nechať vstúpiť. Tak teda 5 minút namiesto 4 hodiny. Pauza. Bene, possiamo iniziare questo... Dobre, môžeme začať túto dôležitú výmenu názorov o situácii v oblasti ľudských práv v Tibete. Dnes máme čest privítať štyroch významných hostí z exilového parlamentu v Tibete, tibetského parlamentu. V súčasnosti prebieha ich návšteva do viacerých európskych krajín a ich prítomnosť tu u nás je skvelou príležitosťou vypočuť si e, z prvej ruky informácie zástupcov Tibetu ohľadom situácie v oblasti ľudských práv v Tibete, ako aj e, tie aktuálne súčasné aktivity a priority ich parlamentu. Tibetský exilový parlament je legislatívnym orgánom ústrednej tibetskej administratívy, ktorý má dobrý prehľad o tých základných a hlavných výzvach, ktorým čeli tibetská menšina tak v rámci Číny, ako aj e, tibetianov, ktorí žijú mimo Číny. Pozbavená nejakého zmysluplného zastúpenia alebo akýchkoľvek formy skutočnej samozprávy v rámci Číny, tibetská správa, administratíva v exile, naďalej zostáva e, byť podstatným orgánom politickej reprezentácie a zastúpenia, ktoré umožňuje Tibetanom organizovať vlastné spoločenstvo, zachovávať a dodržiavať, a teda zachovať a udržiavať ich kultúru a pokračovať v vlastnej práci e, na prospech e, práv tibetskej menšiny, takisto v rámci Číny, a teda pri dodržiavaní týchto práv. Podvýbor eh, vždy je za to, aby sme dávali hlas tým, ktorí sú priamo ovplyvnení porušovaním ľudských práv a ktorí musia čeliť výzvam eh, v tejto oblasti. Zároveň takisto udržiavame dialog aj s našimi pravidelnými a oficiálnymi protiažkami v Číne, tak ako sme urobili aj minulý týždeň eh, pri príležitosti medziparlamentného stretnutia s členmi Čínskeho národného ľudového kongresu. Európsky parlament prijal sériu uznesení ohľadom situácie ľudských práv v Tibete. Najposlednejšie uznesenie, alebo najnovšie, pochádza z decembra 2016, pokiaľ ide o zničenie buddhistické akadémie a kláštora v Larungar. Práva menšín a Tibet sú okrem iného otázky, ktoré pravidelne sú vznášané v rámci dialogu o ľudských právach medzi EÚ a Čínou. A Európsky parlament e, sa naďalej angažuje v tom, aby téma zostávala prioritnou v rámci agendy. Teraz by som rád dal priestor našim rečníkom a začnem s lídrom e, delegácie, pani Dolmo Cering Tejkihang, ktorá je poslankyňou, alebo teda vlastne členkou eh, stáleho výboru 16. tibetského parlamentu v exilu a ktorá eh, má tri funkčné obdobia za sebou v rámci tibetských parlamentov v exilu. Eh, má za sebou dlhú kariéru v vzdelávaní a kultúrnych záležitostiach. Je príjemcom Fulbrightovho štipendia a študovala špeciálne vzdelávanie špeciálnu pedagogiku v Spojených štátoch v 92. Nech sa páči, máte slovo. Thank you so much, Mr. President. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme pod výboru pre ľudské práva Európskeho parlamentu za možnosť predložiť výpoveď o situácii s ľudskými právami v Tibete. Odkedy Čína napadla Tibet, máme štúdie o tom, ako sa zhoršujú ľudské práva v Tibete. Základné slobody a ľudské práva a ich nedodržiavanie sa stalo skôr e, výnimkou ako pravidlom a toto zhoršovanie je odrazené v meno, vo zvyšenom počte seba upálení, systematické používanie masového dohľadu v Tibete e, vyústilo do trestov aj potrestania mierových zhromaždení 139 Tibetanov sa už upálilo v jednej z najväčších vln seba upaľovaní, ktoré sú politickými protestmi za ostatných 60 rokov. Títo ľudia volajú po slobode a ľudských právach a to, aby Dalaj Lama sa mohol vrátiť do Tibetu. Obetujú sa týmto spôsobom, aby sa pozornosť upriamila na viac slobod v Tibete, je to silný dôkaz o tom, ako sa e, zmenšuje priestor pre zhromažďovanie, pre vyjadrenie, vyjadrovanie. Ľudia vlastne nemajú možnosť mierovo vyjadriť svoj protest, namiesto toho pozorujeme extrémne formy politického protestu a čínska vláda reagovala na seba upaľovanie v Tibete tým, že posilňuje politiky a prístupy, ktoré sú príčinami týchto úsilí, napríklad agresívne kampane proti Lamovi. Od roku 2012 sa trestajú aj tí, ktorí údajne boli v kontakte so seba upalenými, ich rodina, ich priatelia a dokonca celé komunity boli potrestané, keď mladý farmár Pema Gelsenven išiel na policajnú stanicu a informoval sa, bol bitý a bol nútený stať bez pohybu na policajnej stanici. Ľudia, ktorí vyjadrili sústrasť alebo darovali e, niečo rodinne seba upálených, boli takisto postihovaní. Ďalší človek, ktorý sa upálil, tomu upreli, aby ho navštívili priatelia rodina e, v nemocnici. Niektorí zachádzajú ešte ďalej a sú tu projekty v meste, kde sa tieto upálenia, seba upálenia dejú. Toto všetko je proti medzinárodným zákonom, ktoré zakazuje kolektívne tresty Tibetania museli nájsť nové spôsoby nenasilného protestu proti porušovaniu ľudských práv Čínou, bez toho, aby vystavili svoje rodiny a priateľov nebezpečenstvu a teda sa znížil počet seba upalených a zvyšujú sa iné formy protestu. Ale seba upaľovanie je obvinením komunistickej strany Číny, ktorá tvrdí, že zlepšuje život v či v Tibete a že iba pozitívne kroky a pozitívne politiky a praktiky údajne ukončia tieto zúfale akty, tvrdí Čína. Masový dohľad, masové monitorovanie a kolektívne tresty pre Tibetanov zintenzi- sa zintenzívnili zo strany Číny. Tibetania žijú pod kamerami a zažívajú e, zníženie ich pocitu slobody. Tento e, vysokoregulovaný pra- tzv. právny štát je opresívnym štátom, utlačateľským štátom, pretože ľudia nemôžu vyjadriť svoje názory, nesmú sa zhromažďovať, pretože toto všetko je kriminalizované, označované za trestné činy a identita, kultúra e, tibetského národa je potláčaná. Metódy dohľadu a monitorovania vyústiujú do perzekúcií zo strany vládnych orgánov. Tibetania sa pokúšajú správať spôsobom, aby sa vyhli e, trestom, sú pasívni voči Číňanom a často sa snažia utrpne znášať prenasledovanie, bytie a mučenie zo, stranu, zo strany Číny. Tento veľký dohľad, monitorovanie e, zahŕňa niekoľko úrovní kontroly a dominácie a Tibetania jednoducho v takomto systéme sa nemôžu nijako vyjadriť žiadnymi mierovými prostriedkami. Čína považuje tieto metódy dohľadu a monitorovania za extrémne úspešné. E, tvrdí, že to je tzv. great management, e, úžasné administrovanie a manažovanie spoločnosti a pokračuje e, v rozširovaní tohto systému monitorovania viac ako 20 tisíc komunistov boli rozmiestnení v každej dedine v tibetskom autonómnom regióne, kde je 5000 dedín, majú títo komunisti akoby zmierňovať chudobu, ale v podstate fungujú ako informátori medzi Čínou a e, Tibetom. Takisto policia je typicky umiestňovaná mm, na e, uliciach sú hliadky, na rohoch ulic 24 e, hodín, 7 dní do týždňa sú policajné hliadky. Čína týmto porušuje občianské a politické práva systematickým spôsobom v, Tibete, porušuje slobodu e, náboženstva, slobodu vierovýznania, a buddhizmus vyhlasuje za hrozbu pre národnú bezpečnosť. Od roku 2008 úrady e, vytvorili opresívne prostredie v kláštoroch, vo vzdelávacích zariadeniach a mníšky a mnísi takisto musia byť podrobovaní elektronickému monitorovaniu na policajných staniciach a v samotných kláštoroch. Rozličné typy registrovania, obmedzujú sa slávnosti a sviatky boli správy o mučení a e, o tom, že od mnichov sa žiada, aby popreli Dalaj Lámu. Budistické inštitúcie ako Larungan a Lanchungan boli e, podriadené masívnej agresívnej kampani preškoľovania a e, vyháňania mníchov a mníšok. To je ďalší dôkaz toho, že Čína nerešpektuje náboženské a kultúrne práva Tibetanov. Chceme poďakovať Európskemu parlamentu že sa zaoberá týmito témami a za uznesenie z decembra 2016. Vývoj v tejto záležitosti a zachovanie buddhistického dedictva predstavuje konsolidácie a komunizmu sa snaží dominovať pod zámienkou, že Tibetský buddhizmus sa musí adaptovať socialistickým myšlienkam socializmu čínskeho typu. Nedávne prijatie revidovaných pravidiel o náboženských aktivitách, ktoré je v protiklade s mierovými náboženskými, pokojnými náboženskými praktikami, vytvára ďalší výbušný politický potenciál a ohrozuje buddhistov v Tibete. Buddhizmus je pokojným mierovým náboženstvom a vlá, čínska vláda musí umožniť tibetským buddhistom eh, praktikovať pokojne svoje náboženstvo bez toho, že by ich označili za niekoho, kto robí problémy. Ďalej chcem hovoriť o jazyku. Tibetská identita súvisí aj s ich vlastným jazykom sú tu pokusy asimilovať e, Tibetanov zo strany úradov. Pozorujeme takéto násilné kroky pod zámienkou národnej jednoty a harmonickej spoločnosti. Všetky tibetské školy e, v Tibete musia používať mandarinskú činštinu ako oficiálny školský jazyk a väčšina ľudí, ktorí nehovoria plynule po čínsky, nemôžu zaujať pozície vyššie v spoločnosti a čínsky migranti, ktorí prichádzajú do Tibetu, e, potom sa stávajú predstaviteľmi úradov a majú oficiálne pozície. V čínskej ústave sa zaručuje etnickým skupinám a menšinám sloboda používať svoj vlastný hovorený a písaný jazyk. Napriek tomu Tibetania, ktorí vyjadrili obavy, že sa tieto politiky neplnia, boli obvinení zo separatizmu. Čínske orgány ich obvinili a museli e, potom trpieť dôsledkami. Toto je príkladom Čaka, mladého aktivistu, ktorý bol uväznený dva roky bez e, súdu, pretože publikoval no- v New York Times vyšiel článok o tom, ako obhajuje právo študovať e, v tibetskom materinskom jazyku. Takisto je zakázané sa zhromažďovať. Číňania zintenzívnili zákazy zhromažďovania a zákazy vyjadrovania sa, e, vyjadrovania svojich názorov v Tibete, pretože tvrdia, že politický jazyk je čínština a všetko ostatné je disentom a protestom. A ohrozuje to vraj čínsku ekonomiku. E, tieto vyhlásenia sa zjavne pokúšajú nastoliť čínsku dominanciu na tibetskom území. Na to sa zneužívajú aj protiteroristické zákony. Každá kritika, každý nesúhlas sa vyhlasuje za ohrozenie národnej bezpečnosti Číny. Takisto sloboda prejavu, sloboda zhromažďovania, pokojného zhromažďovania sa vyhlasuje za hrozbu bezpečnosti pre Čínu. Sú tu ohrozené školy, najmä veľké školy a sú penalizované za aký, akýkoľvek názor súvisiaci s tibetskou identitou, akúkoľvek kritiku súvisiacu s etnickými alebo náboženskými politikami Číny. Obhajcovia tibetských pr- ľudských práv ktorí sa zaoberajú životným prostredím, jazykovými a kultúrnymi právami, sa stávajú cieľom e, perzekvovania a sú trestaní za to, že sa vyjadrili Týmto spôsobom ľudia boli uväznení, konkrétni ľudia, napríklad za to bol uväznený právnik, že poskytol radu tibetskému disidentovi. Budúci rok e, čínske právo sa rozšíri na internet a sociálne sieťa. E, svojvoľné zatýkania, mučenia ľudí, ktoré sú odsudení alebo posielaní do väzení bez e, súdu a odsúdenia, počet týchto ľudí sa zvyšuje ľudia sú zatýkaní, takisto mimosúdne formy zatýkania, napríklad e, rezidenčné monitorovanie a obmedzovanie pohybu ľudí, takisto existujú. Celé mesiace o týchto zatknutých ľudí potom nepočuť a často, e, kým sa dostanú ich prípady na súd, uplynú týždne, mesiace. Je mi ľúto, ak hovorím prirýchlo alebo prihlasno. Extrasúdne e, zatýkania potom vyústiujú do ďalších činov, ako je napríklad mučenie. Tieto formy e, uväzňovania sú čoraz častejšie v Tibete. Títo ľudia hlásia, že sú bytí, mučení, že im nedávajú jedlo, že ich zatvárajú na samotku a odopierajú im lekárskú starostlivosť počas väzenia týždne, mesiace a niekedy až roky týchto ľudí takto držia uväznených. Navyše mnohí Tibetiania, ktorí prežili mučenie, zomrú, pretože ich, im potom neposkytnú lekárnu starost, lekárskú starostlivosť. Čínsky trestný zákon predsa pozná e, inštitúciu poskytnutia zdravotnej starostlivosti väzňom a medzinárodné zákony to takisto zaručujú. tí, čo sú Tibetania a zomru v väze, čínskych väzeniach, to prispieva k neustálemu znižovaniu počtu Tibetanov, oficiálneho počtu. Tieto taktiky boli úspešné a vyústili do mnohých úmrtí počas e, zatknutí a väznení. Ochrana tých, ktoré, ktorí bojujú za ľudské práva, toto Čína vníma ako niečo, čo je v protiklade s štýlom čínskeho právneho štátu, tak to interpretujú právny štát a skôr je to neprávny štát ako právny štát, skôr je to štát, kde sa pravidla a práva e, vymýšľajú. Páchatelia e, často sa tešia beztrestnosti a situácia zostáva katastrofálna a bez nádeje na zlepšenie. Odporúčania. Dámy a páni, vzhľadom na e, otrasnú situáciu ľudských práv, ktorá nadalej pretrváva v Tibete, vyzýva tibetský parlament v exíle, Európsky parlament a vo všeobecnosti Európsku úniu, aby zatlačila na Čínu, aby zrevidovala a opravila zákony a nariadenia, ktoré boli prijaté v nedávnych rokoch, ktoré zásadne obmedzujú vykonávanie občianských a politických práv Tibetanov, čím obchádzajú vlastnú ústavu Číny a štandardy medzinárodné štandardy ľudských práv, vrátane zákona o boji proti terorizmu a revidovaných nariadení o náboženských záležitostiach aby zabezpečila, že EÚ ostane jednotná vo otázkach ľudských práv v Číne a Tibete a že jej členské štáty využijú všetky vhodné fóra OSN a najmä nadchádzajúce e, na e, všeobecné periodické posúdenie Číny v novembri 2018 aby vyjadrili svoje obavy a zatlačili na čínsku vládu ohľadom situácie v Tibete, aby zvýšili medzinárodnú koordináciu, spoluprácu a spoločnú iniciatívu s krajinami e, rovnakého názoru, aby aktívne podporovali e, odnovenie čínsko, sino-tibetského dialógu, ktorý e, sa zastavil od roku 2010 a pritom je to jediný spôsob, ako dosiahnuť dlhodobé vzájomné riešenie pre Tibet. Vyzvali Čínu, aby umožnila návštevu nezávislých pozorovateľov pre ľudské práva a novinárov do Tibetu, vrátane Larungar a regiónov, kde e, došlo k tým samoupáleniam, aby zatlačili na Číňanov, aby sa dohodli na dátume očakávanej návštevy e, do e, OSN, e, do, do činy vysokého, e, vysokého komisára OSN pre ľudské práva, aby využili existujúcu mechanizmy spolupráce medzi EU a členskými štátmi a Čínou, aby posilnili osvetu o environmentálnych otázkach, najmä v manažmente vody a keďže Tibet je vodným zásobníkom Ázie a treba posúdiť možnosť využiť aj Ehm, nariadenie EÚ o konfliktných minerálov, e, pokiaľ ide o mm, ťažbu v Tibete, ako je litium, aby podporila e, projekty národného rozvoja v spolupráci v Čínu v prospech bilinguálnych vzdelávacích projektov v Tibete. Ďakujem pekne za pozornosť. Bene, la ringrazio. Ďakujem pekne, ďakujem. No pani Peikhang, ďakujem za vaše vystúpenie aj za odporúčania, ktoré sme vzali na vedomie. Teraz prejdeme k ďalšiemu rečníkovi. Ako mnohí ďalší Tibetania, pán Atok Cetan utiekol do exilu e, v Indii, do Indie teda v roku 1991. Pracoval v rôznych reprezentatívnych orgánoch a získal doktorát geshe Rampa z buddhistickej filozofie a udržiava úzkú väzbu so svojim buddhistickým spoločenstvom. Bol zvolený do v rámci predchádzajúceho funkčného obdobia do tibetského parlamentu, v exile exilového parlamentu a v súčasnosti pôsobí v rámci trvalého výboru 16. parlamentnej legislatívy, 16. Eh, parlamentného obdobia. Naozaj je to človek povolený hovoriť vzhľadom na svoje vzdelanie o špecifických veciach ohľadom slobody náboženstva a viery. Bude to konzekutívne tlmočené. Nech sa páči. Codzodan dele penga tsamaleya samdushoya da chapchik do ne janaga nalo leya chudi rawangi rawa marawi kanga yonka tsamaga tsapshu che ne shugu yinsa. Um, thank you, Mr. President. On behalf... Ďakujem, pán predseda, v mene všetkých utlačených ľudí v Číne chcem poďakovať za túto príležitosť a chcem všetkým vám poďakovať za to, že ste dnes ráno tu. Um, China tells the world that Čína svetu tvrdí, že náboženská sloboda je zakotvená v ústave Číny, avšak problém je, že sa to neimplementuje v dotknutých oblastiach. And I, I will...

What China is doing is... Čína vlastne ľuďom nedovolí vybrať si, e, v čo chcú veriť, v čo, k čomu chcú byť lojálni. Niekedy tiež žiadajú ľudí o lojalitu s niektorými ľuďmi, nie s inými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

아니 존중 제제네 다 단대 차라에 콩 맞고 다 직전들에 여도 매야 하고요 말했어. And for Tibetans uh, pre Tibetanov druhý uh, najdôležitejší tibetský majster je Pančeláma. Uh, to je ako slnko a mesiac. Pančeláma bol od, unesený čínskou vládou uh, už mnohé roky

tak táto osoba je odsudená na 3 roky vo vezení bez uh, súdneho konania. ᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚᱨᱟᱱ ᱥᱩ ᱯᱮᱱᱥᱤᱱ ᱪᱤ ᱥᱩᱭᱚ ᱨᱮᱥ ᱛᱤ ᱯᱮᱱᱥᱤᱱ ᱛᱮᱞᱮ ᱭᱟ ᱯᱚᱢᱟ ᱥᱟᱢᱟᱞ ᱫᱚᱵᱟ ᱭᱟ ᱢᱟᱨᱛᱮ ᱟᱱᱮ ᱠᱚᱨᱟᱱ ᱥᱟᱱᱮ ᱞᱟ ᱫᱩᱥ ᱫᱮᱱᱫᱮ ᱥᱩᱭ ᱪᱤ ᱱᱮ ᱯᱚᱵᱟ ᱫᱮᱡᱚ ᱥᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱱᱮ ᱠᱚᱨᱟᱱ ᱞᱮ ᱡᱮᱜᱟ ᱭᱚ ᱜᱚᱭᱟ ᱫᱟ 계신 제가 마용 배이나 레제 된데나 콜레제는 자고 다야 수행비 에네 고조고다 생각다네 대버시에 주고요 그랬어 Uh, no, ako všetci viete, čínska vláda nahradila pančelámu svojim vlastným chlapcom a vláda tohto čínskeho pančelámu e, uh, dosadila do Tibetu a očakáva od Tibetanov, že e, sa ním nechajú požehnať. A Tibetania ale nemôžu e, a ak nemôžu sa ním nechať požehnať, tak sú trestaní a tí, ktorí pracujú pre čínsku vládu, dokonca prídu o prácu a ostatní najčastejšie e, sa im uberú sociálne výhody. Ďakujem yena 디 마지와이나 양코조 다강을 뭐 붙이게 res And the worst of all a pre Tibetanov je najhoršie to, že Tibetania sú žiadaní, aby mali všetky portréty, portréty čínskych vodcov od Mao Tse Tunga po Xi Jinpinga a majú ich uctievať a modliť sa k ním. Uh, um, a ďalšia vec je, že Čína tiež trestá tých, ktorí uh, praktizujú a hlásajú tibetský buddhizmus. 아니 dusu rukha chinzuk che ni Koran gu mentun mewa ina gombe che go chatan ani che macho Koran la chokchon shu go ya tenri suyo res. And the Chinese... Čínska vláda išla tak ďaleko, že nasadila kádre do buddhistických kláštorov a bez ich povolenia sa v kláštore nedá nič urobiť. You... A keď pôjdete do lasy, alebo do potaly a tak ďalej, možno ste to videli v dokumentárnych filmoch, alebo ste mali šancu ísť do Tibetu, tak ste boli v Potale, v Čulachangu. Tam vás obyčajne sprevádzajú mnísi e, v Čulachangu a v Potale, ale to nie sú mnísi, to sú čínske kádre prezlečené e, za mníchov v nízkych robách.

pyo gu zhugu lo Koran tsu ane tak ane go ya tang ane chi zhugu che de da jesi che che kan se jana uyu ni ma che na ane ma ya res We have a long tradition Máme dlhú tradíciu uznávania reinkarnovaných lámov a teraz čínska vláda zasahuje dokonca aj do toho a tvária sa ako keby to bol nábor zamestnanca

추춘 동나지 쓰딩긴 공장당 고직 제가 차지를 했어. So now um... takže um, toto riadenie reinkarnovaných lamov, to je spôsob, ako čínska vláda má maximálnu absolútnu kontrolu nad reinkarnovanými lámami. Mm. So when there are a uh, major uh, Buddhist... Takže ak sú veľké buddhistické konferencie, často tam mnísi a mníšky nemôžu sa zúčastňovať. Uh, actually, through the propagáciou čínskeho turizmu obyčajne dávajú povolenie Číňanom a Tibetanom, aby išli mimo Tibetu, ale pre mnichov a mníšky, najmä pre mladých ľudí, ktorí majú menej než 30 rokov, je absolútne nemožné získať toto povolenie na výstup. Talo,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 a 4 až 5 tisíc ľudí dostalo povolenie cestovať do Indie, ale iba asi 2 tisíc ľudí naozaj mohli výjsť z krajiny a keď a teda boli požiadaní sa vrátiť ešte pred začiatkom tej kala čakry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

Asi 10 z týchto 2000 ľudí sa rozhodlo, že ostane v Indii, zúčastnili sa Kalačakry a keď sa vrátili do Tibetu, tak na letisku im skonfiškovali pasy a zničili pred nimi tieto pasy a na, boli teda na dlhých výsluchoch, niektorí boli potrestaní vysokými pokutami. lo chuk jana ka tsun chuk lo do to yor yes. Ani Koran ta lo chuk la gomba tasa na la doya mara di di ki danda chi ka na lo la ya nga zo payu ki li tang gongchen saya di na lo umi dongla sini chuk dongla chenpo chi ani kiba mambu yong ni dongla chenpo chi yor Koran te la dondo shuk chenpo chi ki yor te jana ki ani 까지네 그런 산이 그 공론 그 자원이니 까트 통문도 도초고 코 도주요 말했어. And my uncle who môj striko, ktorý 10 rokov strávil v čínskom väzení, bol tento rok prepustený a keď bol prepustený, niekedy v auguste 2017, dva eh, týždne po jeho prepustení bola veľká náboženská konferencia, ktorá sa mala konať v mojej mm, obci a keďže môj striko bol vo vezení a nebol v kontakte s, svojim kláštorom, chcel tam ísť, chcel uh, sa zúčastniť, ale nedali mu povolenie. Uh, a bol jeden z tých Tibetanov, ktorí strávili 10 rokov vo vezení za to, že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

je to jeden z desiatich najväčších kláštorov v Tibete. Pôvodne tam boli tisícky mníchov a mníšok a teraz čínska vláda tam stanovila limit a teraz môžu mať iba 999 mníchov a mníšok koran tsuku chayin tsansar siyaga suju chik chayne di surku chawade zo de ma chawade chadan shubha tang res. Takže v minulosti, aj keď kláštor mohol mať iba 999 eh, tam pobývajúcich mnichov, mohli mať až 3-4 tisíc mnichov, ktorí bývali mimo kláštora a študovali buddhizmus, ale teraz ani to už nie je možné, takže nemôžu mať

tak e, vlastne v 7 rokoch vstupuje do kláštora a teraz Česká vláda e, stanovila limit aj na tento vek, takže ak sa niekto chce stať Michom alebo míškou, môže to byť najskôr o veku 18 rokov. To je jeden spôsob ako znižiť počet mníchov a mníšok. A keď máte 18 rokov, už máte plány v živote, viete, aký chcete život. Väčšina z nich sa nechce stať už v tom veku mníchom alebo mníškom. E, so the four examples I... Takže tie štyri príklady

že Tibetania majú náboženskú slobodu že obnovujú kláštory, ale všetky kláštory v Tibete sú dnes iba múzeami. Nič viac. nāngi 갸나기 초로 대조의 날에 이시 초로 대조의 날에 같이 초로 대조의 날에 갸나가 올로 옆에 아니 줄로 용조래 갸나가 찜에 도를 집었던 것도 So, um... Takže tie štyri body, ktoré som tu predstavil, sa týkajú Tibetanov, ale to isté platí pre všetky ostatné náboženstva, či už sú to moslimovia alebo kresťania. Všetky náboženstva v Číne sú potlačané pod veľmi silným tlakom. No Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť prezentovať náš prípad. Ďakujem. Grazie, grazie lei. Ďakujem vám pekne. Ďakujem za vaše vystúpenie. Teraz tretí rečník, Gavan Tarpa, ktorý je z provincie Kam, študoval buddhistickú filozofiu v kláštore. V roku 1996 utiekol do Indie, kde študoval na tibetskej škole, prechodnej škole Tibet Transit School 3 roky, má bohaté skúsenosti s prácou v oblasti informačných technológií a bol veľmi aktívny v ekologických otázkach a ochrane voľne žijúcich druhov a je okrem iného aj prezidentom 8. lokálneho tibetského zhromaždenia v Daramsale. Nech sa páči, máte slovo. Uh, v prvom rade sa chcem poďakovať pánovi predsedovi a všetkým ostatným poslankyňam poslancom a všetkým ostatným ďalším, ktorí sú tu prítomní. I'm very thankful uh, for this opportunity. Som veľmi vďačný za túto možnosť uh, hovoriť dnes o Tibete.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 Situácia je veľmi naliehavá. E, miesto, z ktorého ja pochádzam, je dokonca ešte viac poznačené takýmito represiami. So in, from, in my area there have been tam, kde ja, žijem, tam, kde ja žijem, tam došlo k štyrom prípadom samoupálenia a odvtedy celá tá oblasť je pod prísnou kontrolou. A teraz Tibetania mimo Tibetu e, majú prerušenú možnosť komunikácie e, s rodinnými príslušníkmi z tej oblasti passport yido chikini do goya kine don chado yores ti do bi kapsula ani ta dong ji tatung chige chignam jor ndig mindu sen song che do ya tindi ki kangi thig yores so uh, when a tibetan has to travel from keď Tibetan musí vycestovať zo svojej oblasti do Lhasy, potrebujú štyri rozdielne povolenia, aby mohli takto vycestovať ale dokonca aj niekedy, keď majú vybavené všetky nevyhnutné povolenia, tak napriek tomu je im odoprený vstup do hlasy. In 2015, uh, v roku 2015 bolo niekoľko kláštorov zničených čínskou vládou pod zámienkou, že nemali vybavené nevyhnutné povolenie. So um, Um, Ako som už na úvod hovoril, tak pochádzam z regiónu, ktorý je predmetom prísnej kontroly a takisto mám rodinu. Môj eh, strýko Negu Haco, ktorý si odpíkava 30 rokov vo vezení, bol odsudený. So he, my uncle was released in 2013. V roku 2013 strýka prepustili, ale potom došlo k opätovnému zatknutiu v roku 2016.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 E, ľudia zvesili e, čínske vlajky a zničili ich. E, z tohto dôvodu viac ako tisíc ľudí bolo zatnutých. Eh, so I have come here this morning. Prišiel som sem dnes, aby som vám povedal pravdu. uh, so, um, uh, I'm very grateful that... Som veľmi vďačný, že dnes ráno ste akceptovali uskutočnenie tohto vypočutia. Ďakujem veľmi pekne. Grazie, grazie Ďakujem, ďakujem vám. Teraz môžeme otvoriť diskusiu medzi tými troma. Medzi, teda, medzi poslancami troma. Otázka, či už vystúpia alebo nevystúpia, to uvidíme, ale každopádne dostane priestor e, pani Deria z služby pre vonkajšiu činnosť. Nech sa páči. Thank you, Chairman. And, uh... Ďakujem, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať všetkým účastníkom za to, že nám približili svoje názory a poskytli informácie o situácii v Tibete, ktorá, ako sa zdá, je v súlade s tým, čo sme my dostali ako informácie. A tá situácia je naozaj znepokojivá. My sme to spomínali na viacerých úrovniach možných, ako nám bolo možnené s čínskymi úradmi, ako spomínal pán predseda aj počas dialogu o ľudských právach. Takisto sme o tom hovorili na Rade pre ľudské práva OSN. Vždy, keď majú možnosť, tak o tom hovorí. Každopádne Nezaznamenali sme žiadne zlepšenie e, v tejto situácii za posledné obdobie a to nás naplňa obavami. Takisto sme vyzvali čínske úrady, aby prestali používať násilie, aby umožnili mierové protesty a aby riešili obavy Tibetanov formou dialogu, nakoľko sme plne presvedčení, že to je jediný spôsob, ako dosiahnuť riešenie a riešenie situácie musí rešpektovať tibetskú kultúru, náboženstvo a tradície ako spomínali rečníci, dodržiavanie práv na jazyk, vzdelávanie, náboženstvo a kultúru, to je zakotvené v čínskej ústave. My žiadame od Číny teda len e, dodržiavanie vlastnej ústavy. Od 19. kongresu strany, ktorý sa uskutočnil v októbri, a správy prezidenta Xi Jinpinga pre stranu sme boli svedkami rastúceho sebavedomia Číny, pokiaľ ide o realizovanie domácich vnútroštátnych politík a takisto silnúcej medzinárodnej role. A stále viac a viac sa stávajú do postavenia nejakého modelu no, príkladu pre iné e, krajiny z pohľadu rozvoja. To nás naplňa tiež obavami, pretože čínsky model ľudských práv sa výrazne odkláňa od definície, ktorá je univerzálne akceptovaná a ktorá je aj zakotvená v univerzálnom vyhlásení ľudských práv. Čína sa snažila zredukovať e, tieto, túto definíciu len na sociálne-ekonomické práva a odmieta sa angažovať vo veciach sociálnych a demokratických práv. To je pre nás zdrojom veľkých obáv a naďalej budeme na tieto veci upozorňovať a budeme sa snažiť nájsť spôsoby, ako konať e, s čínskymi úradmi a zabezpečiť, že budeme veci vnímať podobne, že budeme veci definovať podobne a že budú aj oni efektívne riešiť situáciu. Ďakujem veľmi pekne. Honorable Carlson. Pani poslankyňa Carlson. Yes. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem našim hostom, ktorí medzi nás prišli. Som naozaj veľmi smutná, že počúvam tie správy, ktoré nám hovoríte. Nie, že by som o tom predtým nevedela, ale aj tak naozaj cítim hlboký smútok, že musíte bojovať s takýmto niečom, niečím po všetkých tých rokoch. A rada by som poďakovala za vašu odvahu. Viem, že to naozaj chce veľa odvahy bojovať za to, za čo bojujete vy. Je veľmi smutné, že stále bojujeme s týmito problémami s Čínou a nič iné sa nedá robiť, len pokračovať, neustále im hovoriť, že nedodržiavajú to, čo sami napísali, podpísali. Takže pošlem vám, posielam vám všetko svetlo, ktorého som schopná. Ďakujem veľmi pekne, je mi to strašne všetko ľúto. Uh, so Ďakujeme vám za všetku podporu, za všetky uznesenia, za to, že sa staráte o náš osud, aj my sme veľmi smutní, pretože chceme, aby Tibetania žili šťastný život. Nechceme, aby zomierali. Takže z hľadiska administratívy a parlament, exilový parlament v Tibete odrádza ľudí od seba, upaľovania sa. Ale kto sme my, že budeme nútiť e, Tibetanov, aby niečo robili alebo si mysleli podľa nás. Tí Tibetania, ktorí žijú v Tibete, tí sú vystavení čínskym zverstvám. A to, že sa sloboda zhromažďovania stále zmenšuje, to, že priestor na to, na vieru v to, v čo veríte, sa stále zmenšuje, to je hrozné. Títo ľudia žijú v takých nešťastných, hrozných podmienkach, že sa rozhodujú pre seba upálenie a my apelujeme opäť na čínskych vodcov. Keď sa ľudia tak vyhrievajú v lúčoch socializmu, ako to, že sa naši ľudia seba upalujú? Odpovedzte na túto otázku. Na to sme tu dnes. A povedzte to prosím celému svetu. Ďakujeme vám, že máte súcit, že ste účastní a že nás podporujete. Ja mám tri otázky na vás. Najskôr všeobecnej povahy. Aké rozpory vnímate medzi tými vyjadreniami solidarity a medzi konkrétnymi skutkami? Pretože ja si uvedomujem, že aj vaša púť alebo vaše cestovanie po Európe určite sa ocitáte v situáciách vyjadrení solidarity, ale to, že takéto niečo sa deje, zažívate takéto vyjadrenia solidarity, tak ten medzinárodný tlak určite nie je na úrovni, e, ktorá by bola vyžadovaná a ktorá by aj objektívne korešpondovala s faktami, so skutočnosťami, a ktorá by tie deklarácie približovala do reálnej roviny. Druhá vec, e, takisto sme schvalovali uznesenie, pokiaľ ide o tie školy, preto by som rád nejakým spôsobom počul vašu reakciu ohľadom aktuálnej situácie v školách. A na záver e, hovoríme o exilovom parlamente. Aké sú priority? Pokiaľ ide o pomoc predovšetkým e, tibetianom v Tibete, ako aj tým, ktorí sa nachádzajú v exile. Nad rámec tých odporúčaní, ako už spomínam, ktoré boli e, prezentované a ktoré sme my zaznamenali. Ak nie sú ďalšie vstupy, tak by som dal priestor našim rečníkom, aby zareagovali, aby sme potom mohli uzavrieť naše vypočutie. Rigo. Nech sa páči. Thank you so much, Mr. Ďakujem, pán predseda. Tie pravdivé otázky, ktoré tu zazneli, sú správne, sú náležité. Kdekoľvek ideme, stretávame sa s tými istými otázkami. Sme exilový parlament, a dnes sme tu a pýtame sa opäť, ako naložiť s demokraciou. Veríme, že demokratický systém funguje a že sa mu stále učíme. Snažíme sa o demokraciu pre našich bratov a sestry, ktoré, ktorí nikdy nepočuli o takýchto slobodách, ktorí zdvihli svoj hlas a my sa pripájame pracujeme podľa želaní ľudí. To je jedna vec. My z parlamentu, keď e, cestujeme po svete, ako to opísal pán predseda, ako keby na púti. Pre nás je to viac ako púť. Je to misia, je to spôsob, ako sa zhovárať s lídrami vo svete, s volenými predstaviteľmi. Toto sú spôsoby, ktorými my sa vydávame na púť do rozličných kancelárií za rozličnými diplomatmi a volenými predstaviteľmi. E, snažíme sa dotknúť ich srdca, ich duše. Ale v zásade, a opravte mi, ak sa mýlim, nám chýba strategický akčný plán pre Tibet. Nie len strategický akčný plán pre Tibet, ale aj pre strategický plán, brať na zodpovednosť Čínu, volať ju na zodpovednosť za to, čo urobili. Oni podpísali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv OSN. A odkedy Čína preberá na seba úlohu vodcu, ešte viac sa bojíme, máme ešte viac obav, pretože Čína sa pokúša e, rozrieďovať ľudské práva, oslabovať ich, oslabovať slobodu zhromažďovania sa, slobodu vyjadrovania sa a potom to bude šíriť ďalej do sveta. Ale vývoj je ľudské právo. Tým, že to Čína šíri ďalej, to je preto, lebo ona sa ďalej rozpína, vyvíja. A Tibet má veľa prírodných zdrojov, súrovín, je to práve Tibet, ktorá, ktorý je vežou Ázie. Žije tam 1,3 miliardy obyvateľov. Je to vodný rezervoár a nepodpísali dohodu o vode. Číňania nedávajú žiadne informácie susediacim krajinám, čo robia s vodou. Je plán odkloniť rieky do Xinjiang, aby Čína mohla uskutočniť eh, rast plodín v tejto oblasti, ale Čína nikdy nepožiadala o to, aby táto agenda bola schválená. Keď Čína hovorí o ekológii, o civilizácii, o čom vlastne hovoria? Chceme to pochopiť, pretože sa pohrávajú s ekológiou Tibetu do takého rozsahu, že pocity tibetských obyvateľov sa vôbec ani neberú do úvahy. Ako pán predseda už povedal, sme tu preto, aby sme apelovali na svetových lídrov vypracovať svetový akčný plán pre ľudské práva, strategický akčný plán pre životné prostredie, pretože Tibet je strechou sveta. Má rezervoát rezervoár, obrovský rezervoár pitnej vody. Svet sa mení, klimatické zmeny pozorujeme. A ak nechcete myslieť na Tibetanov, myslíte na seba, čo zanecháte budúcim generáciám ako dedictvo. Chcete, aby vaše deti a vnúčata žili na svete nosiac masky, kyslíkové masky? Toto je obrovská otázka a chceme akčný plán. Ekológia Tibetu je ústredným bodom, keď hovoríme o ekológii celkovo. A to nie je preto, že by Tibet bol taký dôležitý, ale Tibet je zásobárňou vody pre celý svet a to, čo prináša Tibet svetu, je veľmi dôležité. A ešte jedna vec, čo sa týka škôl. Deti sú budúcimi obyvateľmi tohto sveta. A pre komunistických vodcov mladá generácia je takisto veľmi dôležitá. Takže tibetské deti, tibetské školy sa stávajú a adaptovanými na čínsky svetonázor, čínske učebnice a predsa sme to my, kto vás krmíme, my, ktorí vám poskytujeme budovy, prostriedky na vyučovanie a na druhej strane vy importujete čínsky mandarínsky jazyk tibetanom. Tie deti, ktoré budú maturovať na stredných školách, my tam nemáme veľa univerzít v Tibete, všetci Tibetania, ktorí sa pokúšia naučiť sa čínsku mandarinčinu, nedostanú miesto. Ak nevedia po čínsky, jednoducho nenajdu prácu. Prečo Čína zasahuje do záležitosti Tibetu? Prečo vymýva mozgy mladým ľuďom? Prečo deti učia pokrivenú históriu Tibetu? Pokúšajú sa získať lojalnosť týchto mladých duší? Ale tibetská odvaha, chrábrosť spočíva v buddhistickej viere, buddhizmus je taký zakorenený do našej kultúry, do nášho spôsobu života, do našich postojov voči iným, že nechceme maľovať Čínu ako zlosina. My chceme, aby Čína bola dobrá, zodpovedná veľmoc, svetová veľmoc. Ale musia rešpektovať ľudské práva ak si neveria, že Tibetania môžu vyjadrovať svoje vlastné názory, ako potom najvyšší predstaviteľ pre ľudské práva, ako to, že nemôže ísť do Tibetu, ak si Číňania tak veria, že to robia dobre v Tibete. V Tibete. Prečo nepustia do Tibetu žurnalistov, novinárov? Prečo tam nemôžu ísť ľudia a na vlastné oči sa presvedčiť, ako to tam je? Choďte tam, ľudia, presvedčte sa, buďte svetkami, využite príležitosť a choďte do Tibetu. My neposudzujeme nikoho ani nikoho neodsudzujeme. Keď vidíme, že sa naši ľudia upaľujú, vidíme, že to je symptom niečoho strašne dôležitého, čo sa tam deje. Prosím, buďte hlasom, ktorý zaznie, buďte svetkami, prineste svedectvo a urobte si vlastný názor o veci, čo je v Tibete. Aj keď už Tibetania nebudú žiť na tomto svete, ešte stále všetci veríme, že mierový pokojný prístup môže prispieť všetkým, aj Číňanom v svete chamtivosti a násilia, veríme, že nesmieme sa zaangažovať do zlého cyklu násilia, kedy sa zabíjajú nevinní ľudia. Musíme sa, musíme postaviť, nesmieme postaviť svoje ego pred e, iných ľudí. Aj čínska kultúra môže prispieť veľa svetu. Nehovoríme o tom, že chceme zachrániť buddhizmus ako kultúru pre Tibetanov. Je to kultúra, je to spôsob života. A keď neveríte v buddhizmus, keď nie ste buddhista, asi sa vám nepodarí zmeniť tento svet – do mierového sveta, pokojného sveta, kde každý môže žiť e, v mierovej koexistencii s ostatnými. Stav škôl je naozaj niečo, čo je rozosmutňujúce. Ľudí tam vykoreňujú z tibetskej kultúry. Tibetčina je jazyk. My ním hovoríme, my sme národnosť, ktorá má svoj jazyk a sme v ňom zakorenení. Veríme, že tibetský jazyk v exile sa používa, používame španielčinu, francúzštinu, angličtinu, činštinu ako druhé jazyky, ďalšie jazyky. Veríme, že keď viete svoj vlastný jazyk a viete ďalej viac e, cudzích jazykov, to len obohacuje človeka. Ale ak nemáte vlastný koreň a naučíte sa len cudzie jazyky, to je ako keby ste mali iba konáre, ale nemali by ste kmeň stromu a nemali by ste korene pre strom. Takže na vás apelujeme, aby Čína bola zodpovedná, aby sa prihlásila k svojej zodpovednosti. My nežiadame úplnú nezávislosť. Čína sa snaží svetu hovoriť, že my sa chceme separovať, že sme separatisti, že chceme nezávislosť. To nie je pravda. Tibetania to nechcú. V globalizácii žiadna krajina sa nemôže izolovať jedna nemôžu sa od seba izolovať, pretože sú globalizáciou prepojené a prosperitou sú pri, prepojené od seba navzájom závislé. Aj Tibetania chcú prosperovať, majú finančný rozvoj Číny ako súčasť svojho rozvoja. My e, sme dokonca ochotní obetovať našu úplnú nezávislosť, ak nám Čína dá priestor, aby sme e, mali svoju identitu, náboženstvo, kultúru. Čína sa stará o to, čo chce. A my chceme byť. Na mieste, kde môžeme dýchať, kde môžeme žiť a môžeme žiť život, ako chceme my. Takže vy, poslanci Európskeho parlamentu, pokúste sa prosím vybudovať, podporiť kultúry, hodnoty, ktoré si tak vážime v našich školách. Jeho svetosť prichádza aj so sekulárnymi osnovami pre školy. Tie sú e, nezahrňajúce žiadne náboženstvo, sú nadnáboženské. Jeho svetosť hovorí aj o fyzickej hygiene a keď je čisté telo, tak musíme hovoriť aj o emocionálnej čistote. Nielen o telesnej čistote, ale aj o citovej čistote. Keď nie ste čistí, nemáte čisté city, potom je svet špinavý potom mladí ľudia sú vykoľajení. Dúfame, že Čína pochopí závažnosť tejto situácie. Ja verím, že ak Čína sa musí zmeniť, Čína sa zmení zvnútra. Číňania samotní sú predsa nespokojní. Je to kotol lávy, ktorý vrie a stačí len počkať a vybuchne. A to bude naozaj čoskoro. Tomu veríme. Ďakujem za pozornosť. Bene. Eh. Prego. Sa páči. First of all, we are very honored to hear and to hear the parliamentarians of Tibetans in exile present. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Sme veľmi postení, že tu môžeme byť boli prezentované tibetské e, fakty a som veľmi vďačný účastníkom e, za vyjadrenie účasti aj za vystúpenie dotknutej časti SVČ. Veľmi pozorne sledujeme vyhlásenie, že Európska únia vyjadruje obavy o situácii ľudských práv v Číne e, čínskym protežkom. E, e, Tešme sa z toho, že Európska únia si vníma, teda vníma ten konflikt definície ľudských práv medzi Čínou a Európskou úniou A je dobre počuť, že časté vystúpenia EÚ a rozhovory s Čínou teda nepriniesli nejaké konkrétne výsledky, ale zároveň sme prvej línii, pokiaľ ide o zachovanie a zveľaďovanie vízie EÚ, pokiaľ ide o demokraciu, mier a bezpečnosť. Uvedomujeme si, že EÚ bola vytvorená v dôsledku obrovského, obrovskej ľudskej tragédie, ku ktorej došlo v Európe aj inde vo svete po prvej a druhej svetovej vojne. Myslíme si, že univerzálna deklarácia ľudských práv, všeobecná deklarácia ľudských práv, e, spoločné dokumenty OSN a EÚ sú e, prejavom toho, že e, sú si vedomí dôsledkov vojny a konfliktu. A preto sme sa vzdali všetkého násilia, separatizmu, konfliktu zachovávame základný krok, že sme nenásilní, že sa pridržame pravdy, že sme úprimní, že sa hlásime k hodnotám Všeobecnej deklarácie ľudských práv a k hodnotám a pilierom Európskej únie. E, ktorá dala za posledných 70 rokov tak veľa tejto oblasti. teraz tie vyhlásenia sa dostali do fázy, že táto veľmi dobre vypracovaná stratégia e, môže byť e, zvrhnutá vzhľadom na zmeny v globálnom e, kontexte. Inde vo svete vidíme rastúcu disharmóniu Vidíme eh, nerešpektovanie ľudských práv, občianských práv, právneho štátu, mm, rešpektovania práva. A preto sme sem prišli, pretože azda Európska únia je poslednou nádejou, ktorá bude chrániť tieto hodnoty, vízie, pretože e, potvrdzujú univerzálny mier, spoločnú prosperitu, bezpečnosť. Preto uvedomenie si v EÚ, že je tu konflikt s Čínou, pokiaľ ide o ľudské práva, to je veľmi kľúčová fáza a hľadáme k EÚ, aby pevne stála na svojich víziách a hodnotách, pretože tieto vízie a hodnoty sú tie, ktoré prinesú mier a bezpečnosť na svete. A my, Tibetania, si vážime tieto hodnoty, preto hľadáme nenásilné usporiadanie vzťahov s Čínou, cez dialog, cez ústretovosť, pochopenie, aby sme ako EÚ pracovali na riešení problémov, ktoré nemusia byť jednoduché, ale musí to byť ten zmysel vzájomnej ústretovosti a dialogu. A preto, ak EÚ nedokáže e, zastávať tieto hodnoty, nemáme e, v Číne nádej a preto je to veľmi nebezpečný signál do sveta, že nenásilnosť nemá hodnotu, mier a bezpečnosť nie sú kľúčové a spoločné um, boho nie je dôležité a, mie, a vojna a konflikt sú jedným riešením. Takže preto ešte raz apelujeme na dotknuté orgány, aby pamätali na tieto drastické dôsledky, ak, sa, ak budeme stále čine ustupovať, ak budeme erodovať základné hodnoty EÚ E, napríklad cez cestovný ruch EU-Čína mm, znižovaním e, vlastne úrovne, na ktorej bude summit EU-Čína o ľudských právach. A Čína veľmi agresívne pristupuje k e, úradníkom a k poslancom na celom svete. To sú signály obavy E, vo, vo fungovaní sveta. Ešte raz ďakujem, pán predseda. Grazie lei, signor Puncok. E, ďakujem pekne. Chcem pripomenúť, že ste zástupcom Dalajlámu e, v Európskej únii a takisto v rámci Magrebu, teda v západnej Európe a v Magrebe. Týmto by som chcel poďakovať opäť všetkým účastníkom tohto vypočutia o Tibete. Viem, že ste si toho vedomí, že čínsky gigant už istý čas výrazne ovplyvňuje svetovú politiku na rôz, v rôznych oblastiach, v rôznych poliach. My sme ale s vami, eh, keď hovoríme, že nie je možné mlčať, eh, nemôžeme umlčiavať témy ľudských práv Tibetanov, Tibetu. A našou úlohou z tohto pohľadu je tlmočiť eh, na SVČ, ako aj na výbor pre vonkajšie záležitosti, toto vašu požiadavku na strategický plán pre Tibet. Ja si myslím, že to je dôležitá vec, aby sme mali konkrétnejšiu pozíciu a predovšetkým kvôli tomu, že tibetská otázka nemôže byť e, postavená na oltár politického realizmu alebo obetovaná na oltár. E, takže chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sme v rámci podvýboru sa angažovali v tejto veci. Ďakujem vám.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 ako môžu vonkajšie vzťahy EU v období 2020 zmeniť život dievčat a žien. Pani Beserea. Ide o iniciatívnu správu, ktorá bola spoločne vypracovaná výbormi DVAFM e so stanoviskom výboru 2 AFET. Ide o špecifický typ správy z vlastnej iniciatívy, a hovorí sa o tomu aj implementačná správa, nová kategória, ktorá bola zavedená minulý rok. Tento typ správy sa podrobne zaoberá implementáciou nástroja a podrobných štúdí, ktoré boli pripravené útvarmi parlamentu. Anglická verzia návrhu stanoviska bola rozdaná 27. oktobra. Chcel by som pripomenúť, že termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je stanovený na 24. novembra 11.30 Teraz odozdávam slovo pani spravodajkyni. Nech sa páči. Grazie, presidente. Eh, estoy muy contenta de estar por fin aquí presentando. Ďakujem pekne, som veľmi rada, že môžem predstaviť toto stanovisko. Trvalo nám tak veľa času, kým sme sa dostali sem. Museli sme si počkať na to, kým dobehne všetká predchádzajúca práca, kým samotná správa od DV a FAM naberie konkrétnu podobu. Chcem len pripomenúť, že e, trvalo dva roky v rámci toho akčného plánu 2016-2020. Máme teda dokument komisie o rovnosti žien a posilnení práv žien a je dobré bilancovať teraz, čo sa posiaľu udialo O to sa snažíme aj v rámci správy a stanoviska. Je to správa o implementácii, ako už bolo spomenuté. A snažíme sa v rámci tejto spoločnej aktivity v parlamente čo najviac e, odhadnúť, či robíme to, čo máme, či sa správame vhodne, respektíve nevhodne, a či využívame všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii a či ideme správnou cestou. Z pohľadu druhá by som len chcela povedať, že Stanovisko sa sústreďuje na mechanizmy a nástroje, ktoré sú k dispozícii EÚ. A je to osobitne dôležité, aby sme e, mali na pamäti, že hovoríme o rodovej rovnosti, ale aby to bolo aj praktické v tomto stanovisku, aby tá miera užitočnosti bola čo najvyššia, e, bez toho, aby sme hovorili o tých kontroverzných témach. E, chcel by som vás ubezpečiť, že toto stanovisko bude reflektovať život žien a detí, keď budeme mať nastavené správne mechanizmy a ten správny prístup si osvojíme v Európskej únii. Tento pragmatizmus od e, samého počiatku, o to sa snažíme a povedala to, alebo takto stanovila aj vysoká predstaviteľka EÚ v rámci spoločnej stratégie. Myslím, že takto by sme mali pristupovať k téme, ktorú rieši naša správa. Záverom by som chcela len povedať, že podvýbor 2 má svoj podiel, má svoj príspevok a musíme sa sústrediť na konkrétne témy. V prvom rade e, musíme zabezpečiť, že všetky naše aktivity, všetky veci, ktoré robíme, pokiaľ ide o vonkajšiu činnosť, že budeme sa sústredovať na podporu ľudských práv. To je nejaké vyhlásenie zásady alebo princípu, ktoré treba však implementovať e, dennodenne. E, ďalšia významná výzva, ktorú treba počiarknúť tu na výbore, je, že treba zohľadňovať e, situácie konfliktu a postkonfliktné, teda po konflikte, je nevyhnutné, aby sme to e, urobili. Takisto je dôležité, aby komisia ako aj ESVČ e, vykonali nezávislé posúdenie implementácie takýchto opatrení, pretože to je naozaj jediný spôsob, ako sa uistiť, či ideme správnym smerom a či tie prijímané opatrenia sú vhodné. Chcela by som takisto počiarknúť, a to aj konštatujeme v správe, aká je tá mimoriadná dôležitosť a podstatná úloha, ktorú môžu zohrávať delegácie EÚ pri implementácii tohto akčného plánu. Delegácie vedia, aké majú úlohy, vedia, aké majú funkcie, aké majú, akú majú zodpovednosť, osobnosť, pokiaľ ide o implementáciu. Je to kompatibilné s množstvom a rozmanitosťou úloh, e, ktoré plnia. A myslím si, že to je vec, e, ktorú musíme zabezpečiť pretože vďaka všetkým nástrojom, ktoré máme a vďaka vplyvu, ktorý má EÚ, ktorý siaha po celom svete a to zameranie sa na ľudské práva, všetci tí zainteresovaní robia skvelú prácu a to si treba jasne povedať, je to pomenovať. Treba sa sústrediť skutočne na rodovú rovnosť. V rámci tohto stanoviska je takisto dôležité zabezpečiť súlad s dohovorom o právach dieťaťa. A my zohľadňujeme tých kľúčových aktérov, ktorí môžu zabezpečiť, že Agenda 2030 bude splnená. Zapojenie takýchto kľúčových aktérov v rámci eh, komunity a v rámci našich politik, to je niečo, čo nám pomôže veci posúvať dopredu. A na záver, Chcela by som sa ubezpečiť, že počiarkneme dôležitosť e, osobitného rozpočtového riadku, rozpočtovej položky, e, pokiaľ ide o všetky aktivity, hlavne v tých krajinách, ktoré susedia s Európskou úniou. A to sa týka tak implementácie, ako aj potom dosledovania, follow-upu. Chcela by som sa poďakovať tým poslankyňam a poslancom, ktorí prispeli k tejto správe pozmejúcimi návrhmi a pripomienkami. Termín je piatok 11.30 A ešte niečo z pohľadu rokovania, postupu rokovania, vrátane pozmeňujúcich návrhov. Hovorili sme o tom na FEM a na DB, takže zabezpečili sme taký prierezový prístup. A je dôležité, aby sme ho mali, tak aby sme zozbieravali rôzne pohľady na vec, ale aby sme zároveň sa sústredili na rovnaký cieľ. A to sú témy, ktoré nás zaujímajú viacerých a ktoré sú zdrojom neustálých obáv, ako je genitálne zohlavenie žien, e, sexuálne reproduktívne zdravie, e, potom sňatky mladých alebo detí. To sú samozrejme vhodné body, ktorými sa treba zaoberať, ale bolo by vhodné, keby boli zaintegrované aj do práce DV a FEM. Príspevok druhá sa teda konkrétnym spôsobom sústreďuje na aspekty, ktoré som pomenovala predtým v oboch správach, tak v správe DV ako aj FEM, ako aj e, v tieňových, príspevkoch tieňových, tie témy, o ktorých som hovorila, sexuálne a reprodukčné, teda práva sexuálne reprodukčné zdravie, veci, ktoré súvisia s genitálnym zohavením a s svadbami e, detí, to všetko je tam zohľadnené. Teším sa na vaše pripomienky a dúfam, že tento postup uzavrieme čo najrychlejšie, tak aby sme zabezpečili čo najkvalitnejšie stanovisko, ktoré bude čo najširšie podporené. Ďakujem pekne, pani Vastreča. A teraz slovo dostanú tí, ktorí vystúpia ako tieňovi. Tam sú nejaké náhrady. E, Soraya, nech sa páči. Thank you, Mr. Chair. Yeah. Ďakujem, pán predseda. Áno, e, nahrádzam tu Andy Kristia, takže prečítam, čo mi dal. Chcem poďakovať pani Vecera za jej dobrý text. Som presvedčený, že budem mať dobrú spoluprácu so spravodajkyňou a ďalšími kolegami. GAP e 2 e, uznáva, že rodová rovnosť je z otázkou ľudských práv, e, základov demokracie a dobrého jej správy veci verejných a je pilierom inkluzívneho udržateľného rozvoja. Napriek tomu, že sú tu dobré základy pokroku v oblasti mainstreamingu, ochrany a propagácie rodovej rovnosti v EÚ a v zahraničných vzťahoch EÚ, eh, GAP2 e eh, má aj svoje slabé miesta. Kľúčové otázky ako úloha žien v zraniteľných štátoch, po konfliktoch, v núdzovom prostredí a úloha žien v mediácii a v rokovaní ostáva e, nedostatočne rozvinutá. E, chýba kvalitatívna analýza z pohľadu posúdenia výberu cieľov, výsledkov aktivít, potenciálnych rizík a prínosov a dlhodobých účinkov. Takže chcem spomenúť len niekoľko myšlienok a predložím pozmeňovacie návrhy. Grazie. Eh, Ďakujem pekne, pani Veržina. Oui, merci. Euh. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem spravodajkyni za jej text. Myslím, že tak ako uh, si to prijala, bude konsenzuálna správa limit pôvodných návrhov k správe. No, tam vieme vždy, že sú, máme pocit, že sú nedostatky. Jednu vec by som chcela vyzdvihnúť. A to sú tie e, hospodárske sociálne práva, ochrana zraniteľných e, obyvateľstiev. Z tohto pohľadu sa mi zdá, možno sa mýlim, že treba absolútne tu odkazovať na istambulský dohovor a na podporu po, potrebu podpísať eh, istambulský dohovor, pokiaľ, pokiaľ ide o ženy obete násilia aby tu bol odkaz na situáciu chudoby, chudoby žien, pretože 70 eh, ľudí, ktorí majú príjem nižší než 1 dolár, to sú ženy. A potom sú tu kľúčové prvky autonómie, aby sa ženám vôbec umožnilo mať nejaké práva, právo na zamestnanie, mm, právo na majetok, na prístup k zdrojom prírodným. Ah, to je kľúč eh, dosiahnutia eh, cieľov udržateľného rozvoja. A pani Besera určite nebude prekvapená, ak mimoriadný význam budem prikladať migrujúcim migrantkám vzhľadom na včerajšiu diskusiu v rámci EU Afrika. Myslím si, že aj táto otázka sa musí vyzdvihovať, takže ja vypracujem pozmeňovacie návrhy v tomto zmysle, ale nemám nejaké zásadné nes- body, s ktorými som nesúhlasila, len sa vrátim teda k e, sexuálnym právam, e, to bolo všetko povedané, ale napriek tomu dám teda pozmeňovacie návrhy. Grazie. Honorable Solé. Ďakujem pekne. Grazie, prezidente. As we all know, the akčný plán na roky 16 až 20 pozostáva z celého radu politík založených na e, tom presvedčení, že rodová rovnosť je ľudské právo, čo je rozhodujúce na propagáciu demokracie a socioekonomického pokroku. Myslíme si, že v globále e, sa dosiahol zásadný pokrok smerom k dosiahnutiu rodovej rovnosti a e, posilnenia práv žien a dievčat, ale nebolo to vyrovnané medzi regiónmi a krajinami ten pokrok. Nielen, že sa musí pokrok urýchliť, ale to, čo sa dodnes dosiahlo, treba aj chrániť proti akémukoľvek zhoršeniu alebo ústupkom. A ESVČ musí v tejto veci zohrávať významnú úlohu. Ukazuje sa, že keď ženy majú, dostávajú rovnaké príležitosti, prístup k zdrojom, rozhodovacím procesom, tak sú komunity prosperujúcejšie, mierovejšie. Ďakujem spravodajkyni za jej prácu a chcem oznámiť, že dám pozmeňovacie návrhy, kde vyzdvihnem niektoré témy, ktoré sú dôležité na doplnenie tohto stanoviska. Napríklad e, nejaký text budeme mať na posilnenie e, práce ESVČ by bol prístup k sexuálnemu a reproduktívnemu zdraviu a právam, čo trošku chýba v návrhu. Takisto využijeme štatistiku na vyzdvihnutie zlého zastúpenia žien v e, vonkajšej činnosti EÚ, aby sme teda vyzvali inštitúcie, aby išli príkladom a prijali potrebné opatrenia na zlepšenie účasti žien v rozhodovacích procesoch v EÚ a takisto vyzdihneme tú skutočnosť, že až na niektoré výnimky delegácie EÚ nemajú ten integrovaný troj uh, e, vrstový prístup, kde je rodový mainstreaming, rodové aktivity, uh, politický a dialog, aby sa maximalizovali výsledky, takže toto treba opätovne riešiť. Takže teším sa na uh, plodnú diskusiu a prácu s kolegami, pretože sme presvedčení, že pokrok sa nedá dosiahnuť, ak polovica obyvateľstva sveta mm, je zabudnutá. Ďakujem. Ďakujem a teraz e, vystupí e, väčšina ako aj komisia. Ľudia DGZ, nech sa páči. Uh, grazie mille Presidente. So many thanks for this. Ďakujem pekne. Som z SVČ. A chcela by som dve veci vyjasniť. V prvom rade, táto prvá správa o implementácii rodového akčného plánu na roky 16 až 20 e, to je spoločne prijaté Európskou komisiou a SVČ a potvrdzuje sa naše spoločné odhodlanie presadzovať túto agendu. Po druhé, úloha delegácie EÚ sa tu spomínala a to je kľúčové v implementácii akčného plánu. A chcem pripomenúť, že máme krajinskú stratégiu pre ľudské práva a demokraciu a pracujeme na tom, aby sme chránili a propagovali práva žien a dievčat. To je priorita v rámci stratégie eh, pre ľudské práva a demokraciu a je to samostatná priorita, ako aj prierezová priorita. A bolo to potvrdené v prvej implementácii stratégie pre ľudské práva a demokraciu 2016, čiže Spolu s Európskou komisiou sme odhodlani propagovať a chrániť e, e, práva žien a dievčat e, v krajinách partnerských. A ešte jedno z hlavných cieľov je taký inštitucionálny posun. Jasne sa snažíme v dosiahnuť vyšší počet žien v riadiacich pozíciách. Na základe údajov, ktoré máme k dispozícii, vidíme zlepšenie, ale určite je tu priestor na ďalšie zlepšenie a sme mm, plne odhodlaní to dosiahnuť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz si vypočujeme Európsku komisiu pani Fernández de Cortero Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať Európskemu parlamentu za toto stanovisko, návrh správy. Myslím si, že e, väčšina tých veľkých tém e, bola vyzdvihnutá a som veľmi rada, že potvrdzujete naše stanovisko, že sa dosiahol veľký pokrok. Samozrejme, ešte veľa toho treba urobiť e, Pracujeme z SVČ na úrovni delegácií, implementujeme novú správu, nové metódy, mm, ako sme to mali v tej prvej správe a budeme teda školiť kolegov v tom, ako lepšie mainstreamovať rodovú rovnosť, sústredíme sa na práva žien, posilne žien a dúfam, že tá ďalšia správa na budúci rok e, zabezpečí pokrok e, v týchto dvoch veciach. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Besera chcela niečo povedať na záver? Muchas gracias. Eh, quiero reconocer el enorme valor de las contribuciones de, de mis colegas. Ďakujem. Chcem povedať, že to, čo prispeli kolegovia z ostatných skupín, bolo veľmi užitočné a ďakujem komisii a SVČ za ich vystúpenie. Dobré vedieť, že pracujeme v týme, že máme rovnaké ciele a musíme byť čo najefektívnejší pri využívaní nástrojov, ktoré máme k dispozícii. To je náš cieľ. Chcela som ešte povedať, že význam a schopnosť týchto stanovísk pokiaľ ide o implementačnú správu, najdôležitejšie je, aby sme prispievali k tejto efektivite. Takže to môže byť analytické, čo najférovejšie to musí byť. Môžeme byť teda veľmi sebakritickí, keď budeme využívať to, čo funguje a, a, a keď sa budeme zbavovať toho, čo nefunguje. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za vaše príspevky a určite táto spoločná práca, táto trojstranná pyramída, kde máme tie najpodstatnejšie veci, to, na čom pracujeme, prierezovo teda ľudské práva, práva žien a rozvoj, myslím, že spoločný príspevok bude veľmi užitočný. Ďakujem. Ďakujem pekne. Termíny už boli oznámené. Tuto uzatváram teda diskusiu a už len dve krátke oznámenia. Najskôr, že dnes po obede sa uskutoční spoločné stretnutie druhá spolu s delegáciou Magreb o 14. 3G2, téma Mauritania. A druhé oznámenie, najbližšia schôdza sa uskutoční 7. decembra. E, príjemné popoludnie všetkým.